Drahí kolegovia, drahí priatelia, vítam vás na pôde Európskeho parlamentu pri príležitosti 5. stretnutia, ktoré organizujeme v rámci parlamentného výboru ECON. Je to pre mňa veľmi veľká česť a aj radosť, že môžem otvoriť tieto dva dni, ktoré spolu strávime máme tú česť a šťastie, že sú tu medzi nami môj, môj kolega zo, z Českého senátu. A je tu takmer stovka národných poslancov a organizujeme to tiež spolu s predstaviteľmi takmer všetkých členských štátov. Chcela by som vám poďakovať za túto účasť. Skôr dnes urobi, než urobím úvodné slovo k situácii, v ktorej sa nachádzame aj my v parlamente a vy vo vašich národných parlamentoch. Rada by som dala niekoľko technických informácií, pripomenúť program. Sú to dva pracovné dni. Dnes najprv s pánom komisárom Almuniom o otázkach štruktúrálnych reform investícií a inovácií. A tam budeme vychádzať z toho dotazníka, ktorý sme vám poslali a budeme sa snažiť pochopiť, aké sú tie najlepšie praktiky, skúsenosti, aby každý mohol povedať to svoje svedectvo, ako čo najlepšie čeliť týmto výzvam, ktoré pred nami stoja. A možno aj tá myšlienka, že pri aplikácii toho plánu obnovy aby každý mohol vystúpiť so svojím svedectvom, skúsenosťami Národného parlamentu, akým spôsobom oni cítia, že sa môžu účastniť eh, toho plánu ekonomickej obnovy, ako do ňoho boli nejakým spôsobom implikovaní. Potom príde pán Filip Mejštát, ktorý je predsedom Európskej investičnej banky na túto banku sa veľa pohľadov teraz obracia a hľadajú nejaké originálne spôsoby financovania v tejto skutočne špecifickej situácii a ja dúfam, že sa budeme môcť ním venovať tým výzvam, venovať sa stratégii financovania malých a stredných podnikov a tak ďalej. A dnes večer sa stretneme aj s vysokými predstaviteľmi Medzinárodného meno- menového fondu. Pán Butros Butros Gali nebude môcť prísť, je v Kuala Lumpure a teda nie je možné, aby bol dnes večer medzi nami, ale budú tu aj dvaja európsky komisári, ktorí si tiež budú môcť s vami vymeniť stanoviská pán Laslo Kováč, ktorý je zodpovedný za daňovú problematiku a pani Nelly Kres, ktorá je zodpovedná za hospodárskú súťaž E, myslím, že je to téma, ktorá nás veľmi zaujíma. Zajtra sa stretneme e, s českým e, ministrom pánom Kalovskom a zo Slovenska predstaviteľmi, ktorí sa venujú v Európskej centrálnej banke špecifickým otázkam. A te, títo predstavitelia sa budú venovať tým otázkam dozoru a dohľadu. V dokumentácii máte aj zoznam účastníkov, ale aj dva dokumenty, ktoré vás vyzývam, aby ste spolu e, stále nosili. Tieto dva dokumenty vyzerajú, že sú rovnaké, ale sú rozdielne. Ide o dokumenty, ktoré zbierajú analýzy našich expertov, ktorých sme konzultovali v Európskom parlamente k otázkam makroekonomickým a k finančným trhom a my sme ich požiadali ehm, teda ide o tých expertov, ktorí s nami pravidelne spolupracujú, aby urobili vyhodnotenie z európskeho a nezávislého hľadiska, teda nie ako služby Európskej komisie, o tom, ako môže fungovať a ako funguje tento európsky plán ekonomickej obnovy a ako by to malo e, zafungovať e, na tom pláne obnovy a na tom pláne podpory bank. Zdá sa, že sú to dva podobné dokumenty, ale v každom prípade sa venujú dvom témam, ktoré sú rozdielne, hoci navzájom sa doplňajú. Máme ich k dispozícii len v angličtine, ale ja dúfam, že naši drahí priatelia z národných parlamentov ich aj tak využijú. Teraz niekoľko všeobecných úvah o analýze v Európskeho parlamentu. Potom dám slovo pánovi, eh, ktorý spolupredseda a potom dám slovo pánovi komisárovi. Tieto Piaté parlamentné dni sa otvárajú v momente, ktorý je veľmi vážny, veľmi pohnutý. Pohnutý preto, že mnohí kolegovia na konci tohto volebného obdobia nás opustia. Bude to v maji tohto roku, ale vážna situácia vzhľadom na veľkú finančnú, hospodárskú a sociálnu krízu, ktorú zažívame a ktorá z hľadiska histórie EÚ je najvážnejšou od začiatku jej existencie. Keď sa všetci vraciame do našich krajín, tak sme istým spôsobom prekvapení, ako sa naši občania na nás obracajú poslancov, obracajú na nás pohľady, aby overili, akým spôsobom môžeme spolu nájsť riešenia tohto problému. Táto kríza, ktorá začala v USA, E, teraz už nikoho nešetrí žiadnu oblasť a všetky myšlienky, e, ktoré sme si navzájom mohli vymeniť po roku a pol od začiatku tejto krízy, vieme, že neexistuje tu nejaké oddelenie a my všetci spolu musíme čeliť situácii, e, na ktorú musíme nájsť odpovede, pokiaľ ide o náklady, trvanie a nejaké plánovanie do budúcnosti Tiež potrebujeme vyvinúť úsilie, aby naše aktivity paralelne, bez toho, že by jeden poškodzoval druhých, eh, nájsť teda odpovede na nárovni národnej, európskej aj medzinárodnej. Nemôžeme hovoriť teraz, no však to je svetový problém, musíme počkať, kým sa na svetovej úrovni nájdú riešenia. Nie musíme bojovať na tých troch frontoch národnom, E, európskom aj medzinárodnom svetovom. Chceme, aby tieto dni boli príležitosťou na urobenie bilancie finančnej a ekonomickej, ale tiež by sme chceli okrem tejto bilancie, pouvažo- bilancie pouvažovať nad takou kolektívnou odpoveďou na to, aby sme možno našli aj nové spôsoby riešenia. Máme pred sebou globálnu krízu, ktorá má veľký dopad na pracovné miesta, na ekonomiku a to vo všetkých krajinách. A našou prioritou je, aby sme stabilizovali naše ekonomiky, náš finančný systém, náš systém fungovania ekonomiky. Naše aktivity a akcie musia byť rýchle, účinné, konkrétne zamerané, ale na to sa musia koncentrovať, koordinovať národné e, pôsobenie je dôležité predovšetkým na tie podnety rozpočtové a daňové, ale e, z, z krátkodobého a dlhodobého hľadiska len jediná koordinácia nám môže doniesť skutočnú účinnú hospodársku a environmentálnu obdove, odpoveď. Otázky kontroly to nie sú nové témy u nás veľmi často sme žiadali o posilnenie európskej spolupráce pre kontrolu a určite si spomínate, že sme z toho urobili hlavné body z našej diskusie minulý rok, keď za prítomnosti baróna Lamfalusio sme spomínali túto tému. V dvoch nedávnych správach, ktoré sú veľmi konkrétne, sme tiež pripomenuli potrebu e, dohľadu nad cezhraničnými skupinami v súčasnosti a to je svedectvo mňa, poslankyne EP, sa žiadajú zmeny existujúcej medzinárodnej legislatívy, ale niekedy máme pocit, že práca zákonodárcu môže byť aj frustrujúca. Snažíme sa vytvoriť zákony na základe architektúry, ktorá sa mení ktorej nové základy ešte nie sú úplne zadefinované alebo stabilizované a niekedy e, sa k tomu pristupuje sektoriálne a to je možno zastaralé. Napriek našej voli treba uznať, že Európa sa veľmi často uspokojila s tým, že otvorila trhy konkurencii a až potom pristúpila k inovácii a nebrala do úvahy e, tú potrebnú rovnováhu alebo narušenie rovnováhy, ktorú takéto otvorenie trhu môže znamenať. Dnes zažívame vážne problémy, žiadame Európsku komisiu, aby vykonávala svoju úlohu architekta, aby rýchlo konala, aby sa angažovala v európskej regulácii, aby prišla s uzávermi, e, ktoré by prišli od skupiny skupiny, tzv. Larozierovej skupiny. Poznáme, že ciele, vieme, že ciele tejto skupiny sú ambiciozne a chceme vytvoriť takú ekonomickú stratégiu EÚ, aby sme boli energeticky nezávislí, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám a aby sme dosiahli aj sociálnu súdržnosť naše modely dohľadu sa môžu inšpirovať aj veľmi blízko. Máme tu ten európsky systém dohľadu, tento európsky systém centrálnych bank, kde každý, akákoľvek, akýkoľvek je rozmer jeho finančného trhu, môže fungovať tak, že budú navzájom spolupracovať. A to aj za dohľadu a sankčných právomocí s centrálnou bankou treba v e, oblasti toho obozretného dohľadu urobiť ešte pokrok. ECB určite e, dosiahla alebo preukázala, že je schopná čeliť tejto kríze, ale vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu vidíme, že zásah štátov začal byť potrebný. Do budúcnosti musíme uvažovať o štruktúre Európskej komisie, ktorú potrebujeme a osobne Dovolte mi, aby som sa zamyslela, že by sme mali zreorganizovať niektoré aspekty fungovania komisie a uvažovať o tom, že tie makroekonomické aspekty a riadenie finančnej služby, malo by to byť spadať do jednej kompetencie. Pokiaľ ide o tú hospodárskú obnovu, je potrebné, aby štáty Ehm, neboli posadnuté len tým, že chcú dosiahnuť ciele v oblasti menovej stability a podobne. To, čo ja nazývam nejaký ten základný cieľ alebo majak. Nesmieme e, zabúdať na recesiu, ktorá nás môže izolovať a ktorá nás môže prinútiť k tomu, že budeme každý konať len pre seba, alebo že by sme boli protekcionistickí. To môže byť nebezpečné. Napríklad v Ekofine niekedy členské štáty odmietajú používať tých 5 miliárd pre európsku dimenziu hospodárskej obnovy Európy. Napriek všetkým katastrofickým prejavom nevidím, že by eurozóna nejakým spôsobom mohla vybuchnúť. Myslím, že náklady na vystúpenie z eurozóny by bolo pre hoci ktorý štát eurozóny veľkým problémom zmluva neuvažňuje, neuvažuje o možnosti label do bail-out, ale musíme byť veľmi pozorní. V súčasnosti, keď všetky meny sú pod veľkým tlakom v našej zóne, teda v eurozóne a hlavne mimo zóny, musíme, e, a dokonca niektoré krajiny uvažujú o tom, že by vstúpli do eurozóny, tak by sme mali túto situáciu využiť Niektoré z vašich krajín len prednedávnom e, vstúpli do eurozóny a pre mnohé iné krajiny je euro úspechom, ktorý nás núti konať. Výsledkom e, napríklad máme rôzne konkurencieschopnosť v niektorých krajinách a pán Almunia e, to pred rokom vo svojej správe zdôraznil. A bolo by znepokojúce, E, keby takéto nesprávne tendencie pokračovali. Musíme postupovať e, veľmi disciplinovane a rešpektovať aj pakt stability. Bez pochyby je potrebné vypracovať novú stratégiu, ktorú by som nazvala stratégiu darcu-darcu členov EMU, aby sme navzájom nejakým spôsobom e, riešili problém 60 e, dlhov týchto krajín a musíme byť zároveň proaktívni a mať e, viacstrannú alebo multilaterálnu kontrolu. Niektorí si myslia, že rozdiely a divergencie v eurozóne nie sú dôležité a pozerajú sa na to, čo sa deje v USA, ale v USA je situácia veľmi rozdielna. Tam je je tam tých 30 e, HDP sa venuje národ, teda federálnemu rozpočtu a to nezodpoveda tomu, čo my robíme v EÚ. Takže to bolo len niekoľko myšlienok, e, aby som podnietila našu diskusiu. V súčasnosti všade a všetci uvažuje nad tým, e, aká bude tá druhá séria toho plánu obnovy. Každý pripravuje svoj príspevok, e, ktorý by mala EÚ predložiť e, nejak aj na stretnutí G20 a tak ďalej. Nezabúdajme aj na jarné stretnutie rady. A preto si myslím, že naše stretnutie je vynikajúcou príležitosťou, aby sme si tu zmenili názory o, naše, o našich obavách a problémoch, ale aby sme aj našli nejaké stopy alebo myšlienky do budúcnosti. A teraz by som e, dala slovo e, nášmu kolegovi e, z Českého senátu, aby mm, sa ujal slova. Je to pán Hajda. Vážená pani predsednička, vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí hostia. Je mi veľkým potešením a cťou byť dnes medzi vami a zúčastniť sa rozpravy o budúcnosti európskeho hospodárstva. Rád sa znova stretávam s, pred, s predsedkyňou Berezovou, s ktorou som už mal možnosť sa stretnúť v Prahe v novembri minulého roka pri stretnutí delegácie ECON so zástupcami môjho výboru, výboru pre hospodárstvo, poľnohospodárstvo a dopravu. Našou pôbednejšou témou v diskusii je zamestnanosť a hospodársky rast so zvláštnym dôrazom na štruktúrálne reformy, investície, inovácie a malé podnikanie. Ja by som sa vo svojom vystúpení obmedzil len na poslednú z menovaných tém, a síce podnikanie v malom. A chcem sa s vami stručne podeliť o názory, ktoré v tejto oblasti presadzuje Český senát. Zajtra tu vystúpi minister financií Českej republiky, ktorý vás oboznámi s prioritami Českého predsedníctva v hospodárskych a finančných otázkach v celej šírke. A budeme mať viac času ísť aj do detajlov. Mnohí určite budú súhlasiť, že drobní podnikatelia sú chrbticou európskeho hospodárstva. Optimálne nastavený legislatívny rámec má zásadný význam pri vytváraní a fungovaní podnikateľského prostredia. Je potrebná vhodne nastavená miera regulácie, ktoré ustretová k podnikateľom vo všetkých fázach podnikateľskej činnosti. Vysoká miera regulácie je jedným z hlavných problémov drobného podnikania a preto sa jej riešenie stalo z jednou hlavných, z hlavných priorit Českého predsedníctva. V lete v roku 2008 komisia predstavila komplexný politický rámec pre Európsku úniu a jej členské krajiny oblasti drobného podnikania, tzv. Small Business Act, ktorý je teraz vykonávaný pod vedením Českej republiky. Český senát sa vyjadril k tomuto zákonu pre malé podniky v rámci procesu predbežnej kontroly európskeho legislatívneho procesu. Vo svojom uznesení apeloval na vládu, aby sa snažila presadiť čo najväčšiu politickú záväznosť zásad ktoré sú uvedené v Small Business Act. Ďalším z návrhov Senátu bolo zahrnutie do hodnotenia eh, implementáciu tohto zákona do každoročného hodnotenia Lisabonskej stratégie na úrovni spoločenstva a prostredníctvom národných plánov reforiem na úrovni jednotlivých členských krajín. Uľahčenie života drobných podnikateľov možno neprinesie okamžité a veľmi viditeľné riešenia problémov, ktorým dnes čelíme, ale z dlhodobého hľadiska ide o oblasť, ktorá je pre európske hospodárstvo absolútne kľúčová. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na najbližšiu výmenu názorov. Ďakujem pekne za tento veľmi konkrétny prístup a veľmi konkrétne svedectvo o práci Senátu. A myslím, že sa mu budeme venovať v diskusii. Ďakujem pánovi komisárovi, že ste medzi nami. My vieme veľmi dobre, aká je vaša veľká zodpovednosť, aj aké sú veľké očakávania od vás, ale hneď vám dám slovo, aby ste nám dali vašu víziu o súčasnej ekonomickej situácii a ako môže EÚ prispieť k diskusii o makroekonomických globálnych výzvach, ktoré sú pred nami. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, budem hovoriť po anglicky. pre mojich spolukrajanov nemôžem hovoriť katalánsky. Takže v prvom rade ekonomická situácia. My sme očakávali tento rok. Naša výpoveď, predpoveď bola taká, ktorú obyčajne prezentujeme vo februári. Ja som prezentoval tento výhľad, aktualizovaný výhľad 19. januára naposledy, pred troma týždňami. A skutočne ako to platilo aj pre výhľad IMF, OECD a MMF a ďalšie inštitúcie, či už verejné alebo pri, privátne. My sme toto vážne prehodnotili, naše výhľady, čo sa týka rastu a pre úroveň zamestnanosti na tento rok v rámci EÚ. A boli sme povinní zrevidovať, prehodnotiť naše výhľady, ktoré odhadovali čísla nezamestnanosti pre tento rok. My sme v európskej ekonomike, v EÚ, nie vo všetkých členských krajinách, ale v rámci EÚ ako takej, nachádzame sa v recesii, v hlbokej recesii. A toto platí rovnako pre USA, Japonsko a pre iné ekonomiky na svete. A hlavný hnací stroj pre rast tento rok sektory. To zostávajú veľké rastúce ekonomiky. Aj tie boli povinné zredukovať výhľady na tento rok v prípade Číny napríklad. Minulý rok mali zaznamenali rast 9, 10 až 11 a tento rok podľa našich výhľadov môžu dosiahnuť rast okolo 6 Takže je to značné prehodnotenie smerom nadol, čo sa týka rastu v Číne. Toto platí aj pre Indiu a v iných veľkých rastúcich nových ekonomikách. My ako komisia sme minulý týždeň navštívili Rusko a ruské hospodárstvo má vážne problémy. Takže nemôžeme sa spoliehať na kompenzáciu nedostatku vnútorného dopytu v rámci EÚ. Ako sa to deje aj v USA? Nemôžeme sa spoliehať na externý dopyt, ktorý bude prichádzať z týchto nových rastúcich ekonomík. My máme globálny problém. To je prvá recesia v globálnej ekonomike a je to hlboká recesia. Na čo sme sa dohodli, že ako budeme postupovať? Ako si spomínam, svete. Najprv bola pred nami finančná kríza od augusta 2007 a prijali sme na úrovni EÚ a na globálnej úrovni dlhý zoznam iniciatív, aby sme sa snažili zlepšiť finančnú reguláciu, aby bola lepšia koordinácia finančného dohľadu, aby sa e, opravili niektoré problémy zlého fungovania finančných trhov. Avšak toto nie je len finančná kríza, toto je aj ekonomická kríza. A my sme sa rozhodli minulý november ako Európska komisia prijať iniciatívu pre Európsky plán obnovy alebo ozdravenia s fiskálnymi stimulmi vo výške 1,5 HDP za rok 2009 a tento fiskálny stimul by mal byť prijatý hlavne na národnej úrovni, pretože rozpočet je hlavne na národnej úrovni, ale koordinácia je kľúčový, jeden z kľúčových prvkov tohto plánu obnovy, pretože fiskálny stimul bude účinný, ak bude koordinovaný. Tento stimul bude efektívny a všetky národné rozhodnutia budú adekvátne koordinované. Ak veľkosť tohto finančného stimulu bude distribuovaná v súlade s, so fiskálnou pozíciou a s prie, manévrovacím priestorom v rôznych národných ekonomikách a ak opatrenia na strane výdavkov alebo na strane príjmov rozpočtu tieto opatrenia musia byť včasné, zacielené a dočasne rozhodnuté alebo navrhnuté. Takže toto sú podmienky, požiadavky a ciele nášho plánu obnovy, ktorý bol potvrdený 27 hlavami štátov na Európskej rade v decembri. A mnohé z vašich krajín prijali národné plány pre finančný stimul v súlade s týmito usmerneniami, s týmto spoločným kompromisom. dnes, respektíve včera, na prvom stretnutí a dnes s vami pri diskusii môžem povedať, že zatiaľ národné rozhodnutia prijaté v rámci tohto plánu obnovy sú viac menej v súlade s podmienkami zahrnutými v tomto pláne, teda včasné, zacielené a dočasné nie na 100% sú v súlade, ale v širokom zmysle sú v súlade s týmito podmienkami pre efektívnosť e, finančného nástroja. Veľkosť finančného stimulu my, keď dávame dohromady rôzne národné plány a schémy, predstavuje viac menej 1% HDP, čiže to je mierne pod tým, čo bolo rozhodnuté, ale súčasne vzhľadom na to, že v niektorých členských štátoch sa prijali iné opatrenia na zvýšenie finančnej podpory pre ekonomiky a pretože dôležitá úloha automatických stabilizátorov, či sú to európske ekonomiky, my odhadujeme, že dopad finančnej podpory na ekonomickú činnosť pre tento rok a rok 2010 s rozhodnutiami, ktoré boli doteraz prijaté, sa dá odhadnúť vo výške 3,3 až 4 HDP. Takže toto je značný fiškálny stimul. Z hľadiska stredno až dlhodobého vývoja týchto krokov môžeme povedať, že niektoré opatrenia sú veľmi dobre napojené na štrukturálne reformy, ktoré sú potrebné na zvýšenie potenciálneho rastu našich ekonomik, aby sme boli pripravení čo najskôr na udržateľný rozvoj po prekonaní finančnej krízy a problémov, ktoré máme z krátkodobého hľadiska potom, ako sa tieto problémy stratia. Takže je tu určité dobré napojenie medzi niektorými prijatými opatreniami, aby sme mohli reagovať z krátkodobého hľadiska a potom mať aj dlhodobejší výhľad, ktorý berie do úvahy štruktúrálne potreby našich ekonomík. Ale súčasne potrebujeme sa vysporiadať s dvoma krátkodobými obmedzeniami. Prvé obmedzenie to je situácia finančných trhov, hlavne bankového sektoru, ale nie, nejde len o bankový sektor, ale aj určité kapitálové trhy, ktoré nefungujú správne a v niektorých prípadoch nefungujú vôbec. Spolu s finančným stimulom členské krajiny prijali počas posledných 4 mesiacov obrovské množstvo schém, iniciatív, rozhodnutí, aby poskytli podporu finančnému sektoru a aby obnovili normálne fungovanie finančných trhov. Po bankrote Lehman Brothers 15. septembra sme boli na hranici globálneho kolapsu finančného systému a ako reakcia na tieto obrovské riziká úplného zlútenia sa finančného systému na globálnej úrovni vlády prijali dlhý zoznam opatrení na podporu. Rekapitalizácia verejnými a niekde aj súkromnými fondami záruky, väčšia likvidita zo strany centrálnych bank, zníženie úrokových sadzieb a tak ďalej. Tieto rozhodnutia začali produkovať dobré výsledky v niektorých oblastiach, konkrétne v dlhodobých finančných, v krátkodobých finančných trhoch, kde sa znížili EU-Libor e a ďalšie, e, ďalšie úrokové sadzby, ktoré sa znížili. Ale bankový systém je stále značne narušený. Včera sme diskutovali na úrovni ECOFINu, ako e, riešiť tie, tieto ohrozené aktíva. To je jeden z prvkov, ktorý si vyžaduje E, pozornosť a vznikli tam reakcie zo strany niektorých členských štátov a súčasne sme hovorili na ECOFINE o riešení týchto ohrozených znehodnotených aktív. Nová americká administratíva prijala nový balík opatrení na podporu finančného systému, aby sa snažili čo najviac znormalizovať fungovanie ich finančných trhov. My dúfame, že všetky tieto opatrenia spoločne spustia pozitívny vývoj našich ekonomík, ale sme presvedčení, že ak finančné trhy nebudú fungovať normálnejším spôsobom počas najbližších mesiacov, účinnosť našich finančných stimulov a efektívnosť rozhodnutí menovej politiky. Toto bude vážne ovplyvnené. A súčasne druhý bod dôležitý a pozornosti počas posledných týždňov a mesiacov je skutočnosť, že vzhľadom na obrovské množstvo verejných zdrojov, ktorých sa to týka, ktoré sú v balíkoch finančného sektoru alebo v fiskálnom stimule. Tieto rizika vlastne boli prevedené zo strany súkromného sektora na verejný sektor, zo strany mm, privátnych, eh, privátnych agentov smerom na šéfov vlád a niektoré krajiny, niektoré členské štáty začínajú mať určité dodatočné problémy na to, aby financovali svoj dlh, vydávanie vytváranie nového dlhu, ktorý je potrebný na plnenie prijatých rozhodnutí a je tu e, zvýšenie záväzkov a v každom prípade sú tu náklady na financovanie dlhu pre väčšinu našich krajín. Toto sa zvýšilo, pretože sa e, rozriešilo e, dosah na trh vládnych dlhopisov a nielen na finančnú časť na súkromnú časť finančných trhov. Takže musíme si uvedomiť tieto limity, tieto obmedzenia, že nie všetky členské krajiny majú rovnaký manevrovací priestor na to, aby si zvýšili zadlženie, aby financovali e, vládne dlhopisy za rovnakých cenových podmienok a za rovnakých podmienok likvidity. Toto sú výzvy, ktoré sú pred nami spoločne dôsledkami ekonomickej recesie a s dôsledkami eh, hlbokého poklesu v oblasti pracovných trhov, z hľadiska nezamestnanosti, z hľadiska straty pracovných miest. A toto je dôvod, prečo počet stretnutí, počet samitov, počet iniciatív sa značne zvýšil za posledné mesiace. Dnes Máme stretnutie v Berlamonte, v centrále komisie s predsedom Európskej únie, s premiérom Topolankom a spoločne s predsedom Barosom sme komunikovali na tlačovke počas stretnutia, že summit, ktorý vyhlásil včera, prebehne 1. marca. Jedno neformálne stretnutie 20 siedmých eh, hlav štátov a vlád a potom bude normálne stretnutie šéfov štátov a vlád na eh, jarnej rade 19. marca a to bude. A bude tomu predchádzať stretnutie európskych členov G20 spolu s komisiou 22. februára v Berlíne a Európska rada na jar a toto, tieto predchádzajúce stretnutia samity pripravia summit G20 v Londýne 2. apríla a dnes opäť premiér Toplanek a Barroso vyhlásili, že nový summit na európskej úrovni sa uskutoční v budúci maj, aby sa diskutovalo konkrétne o zamestnanosti, o situácii na trhu práce a ako bojovať efektívne proti nezamestnanosti a ako zlepšiť situáciu na pracovných trhoch. Toto sú signály, veľmi silné a jasné signály o existencii Európy a schopnosti Európy bojovať proti tejto kríze, o potrebe prijať rozhodnutia na európskej úrovni a potrebe, aby existoval spoločný hlas a spoločné stanovisko EÚ na globálnej úrovni, na úrovni G20 alebo na globálnej úrovni. A to sú dobré správy. Toto sú dobré správy ktoré vysielajú signál občanom a e, ekonomickým hráčom, že politicky. vodcovia sú si vedomí situácie, sú si vedomí vážnosti našich problémov, ťažkosti našich víziev a že sa rozhodli e, riešiť tieto výzvy z krátkodobého hľadiska. To je dobrá správa nemôžeme čeliť tejto kríze na národnej úrovni s národnými opatreniami v izolácii s našimi partnermi v Európe a Európa nemôže riešiť túto krízu v izolácii ohľade našich partnerov v globálnej ekonomike. Toto je globálna kríza, potrebujeme globálne reakcie a Európa by mala byť riadne pripravená, aby mohla e, tieto odpovede poskytnúť. Aké odpovede sú potrebné? My sme analyzovali so silnou obavou určité signály vo vnútri Európy, aj mimo Európy, určité signály protekcionizmu. A musíme to jasne povedať. A my sme to jasne povedali do poludne v našich diskusiách, tak ako aj včera v mene komisie na rade. ECOFIN musíme chrániť ľudí a sme pripravení a zaviazaní, aby sme chránili ľudí proti, násled, proti sociálnym dôsledkom tejto krízy, aby sme pomohli našim spoločnostiam, aby prekonali tieto ťažkosti čo najskôr. A chceme chrániť naše ekonomiky, naše ekonomické sektory, našich ekonomických aktérov, aby boli vybavení na to, aby riešili túto krízu. Ale sme proti protekcionizmu a nemôžeme dať na tú istú úroveň ochranu ľudí a ochranu našich ekonomických hráčov s protekcionizmom. Toto by bolo najhoršie riešenie. Najhoršia reakcia na tento problém. A to treba povedať jasne. My sme zaviazaní ako Európska komisia a som si istý, že Európsky parlament a iné európske inštitúcie, Európska rada, ako aj národné inštitúcie členských štátov, všetci sme zaviazaní a zasadzujeme sa za ochranu nášho vnútorného trhu, aby sa bojovalo proti hociakým prekážkam diskriminácii v rámci našich, našho vnútorného trhu, aby sme boli pripravení nájsť spoločné reakcie. A toto bude znamenať nájsť európske reakcie. A táto kríza by mala byť riešená silnejšími európskymi krokmi a nie menším množstvom európskych krokov. A musíme chrániť nielen vnútorný trh, nielen pravidlá konkurencie, pravidla štátnej pomoci. Toto sú len minimá, ktoré sú potrebné. Toto, je, toto platí aj v dobrých časoch. Musíme chrániť aj pravdepodobne najdôležitejší nástroj, ktorý máme v boji proti recesii a aby sme mohli zvládnuť spoločne túto ťažkú situáciu, musíme chrániť našu ekonomickú a menovú úniu, Európsku euro a menovú úniu. Euro nás chráni, euro nám poskytuje určité štít, určité prístrešie. Je to mimoriadne pozitívny nástroj, ktorý nám pomôže riešiť túto krízu a nie len členom e, eurozóny, 340 miliónov, 330 e, e, miliónov občanov, 16 členov. Euro pomáha všetkým Európanom. Ale potrebujeme ako Európania, ako európske inštitúcie chrániť euro a ekonomickú a menovú úniu. A toto je dôvod, prečo sa musíme vyhnúť vytváraniu vnútorných bariér vo finančnom sektore, vo finančných trhoch. To je dôvod, prečo potrebujeme spoločné usmernenia na riešenie poškodených aktív ohľade pre cenových záruk, aby sme navrhli schémy rekapitalizácie. Toto je dôvod, prečo musíme postupovať v tomto spoločnom dohľade na európskej úrovni. Preto potrebujeme ambicioznejšiu reguláciu finančných služieb a finančných trhov. A to, toto je dôvod, prečo potrebujeme chrániť dôveryhodnosť našej ekonomickej politickej koordinácie, Lisabonskú stratégiu a dôveryhodnosť nášho rozpočtového rámca, paktu rastu a stability. A niektoré hlasy spomínajú otázku a ešte na začiatku recesie. Za týchto podmienok rast paktu, paket, e, pakt rastu a stability by mal byť uložený do zátvoriek, ale to vytvorí len mnohé e, problémy. Tento pakt rastu a stability treba rešpektovať, realizovať. My sme ho prehodnotili v roku 2005, kde sme diskutovali v tomto parlamente mnohokrát o re- revízii paktu a o následkoch tejto revízie. Teraz je pakt e, flexibilnejší, je schopný riešiť ťažkosti tejto situácie pre verejné financie, ale pakt, pretože flexibilnejšie, on získal dôveryhodnosť a mal by si udržať dôveryhodnosť za týchto okolností. A dôveryhodnosť je potrebná, aby umožnila členským štátom financovať svoj verejný dlh v dobrých podmienkach. Dôveryhodnosť paktu rastu a stability je potrebná na znišenia, zniženie rozširovania verejných dlhov, Pak je potrebný, aby pomohol národným vládam a parlamentom, aby boli pripravené na konsolidáciu verejných financií a aby sa zredukovali úrovne verejného dlhu hneď po konci recesie, aby sa preukázala solidarita s novými, s ďalšími generáciami, ktoré budú mať ťažké výzvy, lebo je tu problém starnutia a dôveryhodnosť paktu rastu a stability je potrebná, aby sa dali využiť verejné financie a zvlášť verejné investície a vydavky na vzdelávanie alebo na aktívnu za, zamestnaneckú politiku, aby sa riešili krízy, aby sa pripravili naše ekonomiky čo najskôr na zdravú a zdravú a udržateľnú obnovu. Ďakujem. Euh, Ďakujem pekne, pán komisár, za toto o niečo jasnejšie expoze o situácii, v ktorej sa nachádzame a o výzvach, ktoré sú pred nami, ktoré dokonca aj vychádzajú zo základov EÚ, keď eh, hovoríme o vnútornom trhu, paktu stability a tak ďalej. A teraz podľa našej dobrej praxi vám navrhujem, aby som vám dala slovo, aby každý z národných parlamentov mal možnosť sa vyjadriť. Všetci sa venujete tomu plánu obnovy. Mohli by ste využiť aj príležitosť, že je tu pán komisár medzi nami a môžete mu položiť otázku. Navrhujem, keďže nás je veľa, aby ste e, vystupovali stručne a viem, že v národných parlamentoch e, tomu tak nebýva, ale my sme boli trošku obšírni ale obvykle pri vystúpeniach sa obmedzujeme na dve minúty a budeme striať tak vždy dvaja predstavitelia národných parlamentov a jedného europoslanca. Vždy, keď budete chcieť hovoriť, poprosím vás, aby ste zdvihli ruku a predstavili sa, aby sme všetci vedeli, kto vystupuje. Už tu mám prvého zapísaného. Je to kolega z Portugalska. Pán Jacinto Serral, nech sa páči, máte slovo na dve minúty. A vy. A potom hneď dám slovo vám. A potom pani Ferreira. Alors, euh, Monsieur Yassine. Muito obrigado, senhora Presidente. Ehm, Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Zastupujem tu portugalský parlament a to našu väčšinovú politickú stranu, ktorý podporuje vládu a Portugalskú republiku. A tu by som vám povedal niekoľko myšlenok o tom, čo sme urobili v Portugalsku a tiež prispieť e, k úvahe, hoci mám len veľmi málo času na to, aby tá úvaha bola hĺbková. Téma, ktorej sa venujeme, má už veľa istých spôsobov stránok. Hovoríme o hospodárskej a finančnej, sociálnej kríze, ale aj o kríze politickej. A vyžaduje veľkú úvahu zo strany európskych aktérov. Ak nie, tak je tu riziko, že všetky tieto problémy hospodárskej a finančnej krízy nevyriešime. Tieto problémy, ktoré aj ktorým sa venujeme a portugalská vláda ich tiež veľmi rozhodne eh, rozhodla sa riešiť Podobne ako v ostatných členských štátoch, ale je potrebné, aby tieto aktivity boli koordinované medzi všetkými členskými štátmi solidárnym spôsobom, aby sa zbytočne nejakým spôsobom nezvorazňali nejaké nacionalizmy, aby to neprinieslo problémy súvisiace s protekcionizmom alebo dokonca xenofobné či rasistické. Uh, je dôležité, aby tie akcie, ktoré Európa urobí, aby sa urobili tak, aby nás to nepriviedlo k politickej kríze. Portugalská vláda vyvinula veľké rozpočtové úsilie, ako všetci viete, aby čelila tejto kríze. Vláda investovala do oblasti zamestnania, zamestnanosti, aj do verejného sektora. Aby tak znovu oživila portugalskú ekonomiku, tiež sa vera investovalo do tých najzraniteľnejších rodín, aby sa vyriešili sociálne problémy, ktoré vyplývajú z tejto krízy, aby sa um, zabezpečila alebo aby sa istým spôsobom zabezpečili finančné trhy. A to sa robilo viacerými spôsobmi ale tento prístup je dôležitý rozvíjať predovšetkým v tej koordinovanom, v tým koordinovaným spôsobom, v tej koordinovanej spôsobe. No, hovorili ste trošku dlhšie, ale bude musieť byť prísnejšia s rečníckým časom a teraz dávam slovo vám. Áno, vy ste oň požiadali. A το ελληνικό κοινοβούλιο είμαι. Ε, Ďakujem. Rád by som položil otázku pánovi Almuniovi. Čo môže Európska únia urobiť na inštitucionálnej úrovni, aby pomohla krajinám, ktoré zažívame veľmi zlé podmienky a situáciu? Je veľmi známy tento problém, ale rád by som pripomenul minulosť keď sa vytvorilo euro, všetci sme vedeli, že bol problém, ktorý ekonómovia nazývajú ako, ako asymetrické šoky. Ja som si prečítal niekoľko prejavov pána Almuniu a myslíte si, že by sme v tomto smere mohli niečo robiť na úrovni EÚ? Máte niečo konkrétnejšie, čo by ste mohli ponúknuť alebo navrhnúť? že by sa nejakým spôsobom len obmedzili tie dlhopisy alebo obligácie, alebo myslíte si, že by boli iné spôsoby, ako čeliť špekuláciám? Toto je moja otázka a rád by som na ňu dostal odpoveď. V mene Európskeho parlamentu dostáva slovo pani Eliza Ferreira, ktorá bola autorkou správy, ktorá bola schválená dnes a bol to práve správa o hospodárskej obnove na národnej úrovni a o koordinácii. Nech sa páči, pani Ferreira, máte slovo na dve minúty. Mhm. Pekne. E, v prvom rade by som rada zosumarizovala stanovisko Európskeho parlamentu k tejto téme. Poprvé, Identifikácia našich hlavných cieľov. Tým hlavným cieľom je vytvoriť pracovné miesta, aby sme pomohli podnikom, aby sme mohli znova naštartovať hospodárstvo. Toto bude potom prejavom úspechu našich stratégií, pokiaľ ide o plán obnovy. Sú tu tri veci, ktorými sa musíme zaoberať. Poprvé, ide o to, ako sa financujú podniky, pretože je veľmi ťažký prístup k úverom. Je potrebné, aby však došlo k určitému naštartovaniu ekonomiky, pretože úver sám o sebe nestačí. Ak chcete vytvárať pracovné miesta, ak chcete zabezpečiť perspektívu pre rozvoj podnikov, musíte sa postarať o to, aby mali prístup k úverom. Takže ja navrhujem, aby sa toto financovalo 15 zo zdrojov Európskej únie a ten zvyšok by pochádzal od členských štátov. Čo to znamená? Znamená to, že súdržnosť sociálna a územná sa znova dostáva na program dňa. Musíme vyzvať komisiu, aby sa jasne rozhodla v prospech takých projektov, ktoré majú určitý európsky rozmer aby tieto doplňali aktivity na národnej úrovni. Toto je teda moje posolstvo pánovi komisárovi aby teda začala komisia rokovať s radou, pokiaľ ide o tých 5 miliard na roky 2013. Je potrebné, aby sa zmenili také nástroje, ktoré majú dopad na rozpočet. Takže Chceme, aby komisia využila obmedzené zdroje, ktoré majú k dispozícii a aby urýchlili ich využívanie hlavne v rámci štruktúrálnych fondov. Musia sa pozrieť na potreby tak, aby sa vytvorili vhodné podmienky na vytváranie pracovných príležitostí na území Európskej únie prostredníctvom naštartovania horizontálnych projektov, ktoré budú reakciou na celosvetové problémy, ktoré musíme riešiť. Ďakujem. E, takže preberieme tieto všetky otázky, ale ešte pán Baldassari z Talianska a potom švedský kolega, potom pani Hajva. Takže pán Baldassari. Thank you, Mr. Chairman. I'm the president of Italian. Ďakujem, pán, pani predsedníčka. Ja som predsedom výboru v Talianskom senáte pre hospodárske otázky. Som už druhýkrát v tejto funkcii, to znamená, že 6 rokov. Ja osobne nesúhlasím s definíciou európskeho plánu ako súčtu plánov jednotlivých krajín, pretože takýto súčet hoci by to bol koordinovaný prístup, nebude európskou hospodárskou politikou, pretože každá jedna krajina funguje v rámci konkrétnych podmienok. Teda európska hospodárska politika predstavuje určité obmedzenie pre národné ekonomiky, tieto národné stratégie. A ešte mám jednu otázku. Vieme o tom, že v európskej politike sme urobili dve veľké chyby za ostatné 4 roky či 5 rokov. Poprvé, pokiaľ ide o menovú politiku, pokiaľ ide o výmenný kurz eura. A potom ešte druhá chyba, sme nepochopili, že musíme prejsť od Maastrichtu 1 k Maastrichtu 2, že musíme rozličovať medzi investíciami a medzi výdavkami bežného účtu. Takže ja som sa stretával s akademickou obcov, hovorili sme o predpokladoch, ale musíme sa chopiť zodpovednosti za takéto predpoklady. Každé 1% inflácie, ktoré máme, predstavuje mínus 2 percentuálne, 2 percentuálne body z hospodárskeho rastu. A tie nedávne odhady, ktoré urobila Európska únia a Európska centrálna banka, tieto hovorili o minus 0,2 rastu a minus 1% z inflácie. Takže to, ten pomer je 1 k 2. Takéto predpovede nezávisia od politik jednotlivých krajín, závisia od európskej hospodárskej politiky. Dve tretiny predpovede pre európske krajiny na ďalšie 2 či 3 roky budú závisieť od rozumnej zmeny európskej hospodárskej politiky. Iba takto jedna tretina toho dopadu bude vychádzať z národných rozhodnutí. Áno, uh, takže teraz dám slovo pani Monike Green zo švedskej delegácie. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, ďakujem za to, že sa koná táto schôdza. V prvom rade chcem e, sa vyjadriť k tomuto plánu obnovy. Myslím si, že je dôležité, aby sme Eh, konali spoločne, čiže musíme naozaj teraz dostať našim záväzkom a slovám. Eh, nevzdávame sa Lisabonskej stratégie, vidíme, že má svoj význam a trváme na tom, a dôležité je aj mm, zachovať voľný obchod a neodkloniť sa k protekcionizmu, kde by sme e, chránili len naše vlastné podniky alebo krajiny. Je nesmierne dôležité, aby sme mali naďalej voľný obchod, aby sme si mohli navzájom pomáhať, pretože prostredníctvom súdržnosti a solidarity môžeme e, e, byť silnejší. Po druhé je dôležité, aby sme teraz počas krízových rokov sa postali o to, aby ľudia žili v bezpečnosti, aby sa aby sa nebali obchodovať, aby sa nebali investovať a to sa nedosiahne tým, že e, nebude tu nejaká ekonomická bezpečnosť v rámci, alebo že tu ostanú len nejaké ekonomické ruiny. E, ľudia, ktorí e, stoja pred rizikom straty zamestnania, musia mať možnosť na nejaké preškolenie a oni sa tiež musia odvážiť stavať na budúcnosť. Eh, aj počas týchto ťažkých rokov. Pokiaľ ide o tie vhodné opatrenia, ktoré sú v tom pláne obsiahnuté, myslím si, že je dôležité, aby sme eh, sa eh, orientovali na infraštruktúru, na, eh, vôbec na eh, stavbu obydlí, aby sme sa pozreli aj na klimatické záväzky, ktoré sme prijali, aby sme teda naozaj boli dobre pripravení na budúcnosť, keď sa nám bude opäť dariť lepšie. Je veľmi dôležité, aby mohol opäť fungovať bankový systém, Možno, že musíme trošku eh, zmierniť eh, pravidlá, aby na všetky banky sa mohli eh, stiahovať tieto bankové záruky, ale musíme si ich v prvom rade upratať aj v našich vlastných ekonomikách. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Hajva. Ďakujem, pani predsednička. Ehm, vážený pán komisár, dámy a páni, kolegovia z národných parlamentov, Samozrejme, výzvy, pred ktorými stojíme, e, ktoré prináša zo sebou hospodárska kríza, sú jedinečné, bezprecedentné a nič e, podobné sa predtým v Únii nestalo a preto musíme preukázať vôľu ku koordinácii. Ako e, predsednička eh, pre európsky hospodársky priestor v tomto parlamente. Eh, chcem poukázať na to, že mm, keď sa koná v izolácii, tak krajina sa môže dostať naozaj na kolená. Ehm, takým príkladom je Island. Bola som tam len nedávno a tá kríza sa tam naozaj teraz len rozbieha a to najhoršie ešte len príde. Keby bol Island býval členom e, únie a prijal spolu s nami rýchle koordinované finančné a ekonomické opatrenia, mnohé z toho, čo ho postihlo, by mu ostalo, bol by toho ostal ušetrený. Takže naozaj obraciam sa na členské štáty, aby svoje plány ekonomickej obnovy e, zamerali na obnovu verejných financií, e, tak ako o tom hovoril aj komisár e, aby aj budúce generácie, ako aj táto, boli ušetrené toho najhoršieho. E, potrebujeme dať impuls hospodárstvu a trhu práce. A samozrejme hovoríme o krátkodobých okamžitých opatreniach, ale je nevyhnutné, aby mali aj dlhodobé makroekonomické účinky. A tieto opatrenia pomôžu trhu práce prispôsobiť sa. Pre nás liberálov je tiež nesmierne dôležité, e, že keď sa opäť e, budeme pozerať na štátnu pomoc, tak by tu mala byť kombinácia veľmi prísnych podmienok eh, pre investovanie do infraštruktúry a inovácií, eh, ak by vláda podporila takéto, takéto ekonomické subjekty. Na druhej strane musíme sa vyhnúť nadmernej regulácii vo finančnom sektore, aby sme sa vyhli spomaleniu investícií. A mám, takú, mám taký nápad, ktorý by som si rada nechala okomentovať zástupcami národných parlamentov, čo keby sme mali e, na úrovni EÚ v fiskálnych záležitostiach nejakú spoločnú pozíciu. Momentálne také nič nemáme. E, dnes predpoludní v tomto výbore pre e, hospodárske menové záležitosti Európskeho parlamentu sme pridali, prijali uznesenie na zniženú sadzbu DPH. Ale ešte stále je veľa čo robiť a v oblasti DPH sú dve teórie, ktoré sú dosť v rozpore so sebou. Teda diferencované sadzby alebo znížené sadzby. A mali by sme sa zamerať na konkurencieschopnosť, transparentnosť a ľahšie zvládanie daňového systému. A na to by sme sa naozaj mali zamerať, ale v každom prípade sme vo vašich rukách, pán komisár. Keby ste nám mohli povedať, čo ste sa vy poučili z krízy v tejto oblasti. E, dobre, Takže teraz dostane slovo opäť kolega z Portugalska, pán Jorge Novero, potom írsky kolega a napokon za Európsky parlament pán Šinas, takže Jorgen Neto. Merci bien, euh, madame Ďakujem pekne, pani predsednička. Som predsedom rozpočtového výboru a finančného výboru v portugalskom parlamente. Veľmi dobre poznám pána Almuniu, ktorý bol eh, predsedom eh, rozpočtového finančného výboru Španielského parlamentu. Som eh, veľmi rád, že vás tu opäť dnes vidím. Otázka, ktorú som tu chcel nadniesť, je pragmatická, metodologická ako financovať obnovu európskeho hospodárstva. Myslím si, že musíme sa zamyslieť nad metodológiou, pretože v minulosti sme mali viaceré pokusy o riešenie problému, e, ktoré ale neboli efektívne. Pripomínam napríklad e, plán pána Boseho z USA. To bol prvý takýto plán e, na potlačenie tých toxických aktív, ale v podstate išlo o určitý plán kapitalizácie či rekapitalizácie bank, aby sa teda dal finančný systém do poriadku. Avšak dnešná vláda Baracka Obama má iný plán, pretože tento Bosenov plán sa ukázal byť neefektívny a nepostačuje na riešenie finančnej krízy. Takisto sa vidí mm, v Spojenom kráľovstve premiér Gordon Brown mal eh, naozaj inovatívny plán, ako rekapitalizovať banky, ako im eh, poskytovať záruky, aby sa vyriešili problémy, ale dnes opäť sa ukazuje, že je potrebné prijať iný plán v Spojenom kráľovstve, aby sa ten problém vyriešil. A je to teda plán eh, ekonomickej obnovy, ktorý navrhuje Európska komisia, ktorý sa zdá byť najvhodnejší pre súčasnú situáciu takže pýtam sa, pretože si myslím, že treba sa zamyslieť nad situáciou a nad vôbec dimenziou celej tejto krízy predtým, než sa dá predložiť skutočný plán obnovy. Pripomínam hlavne dve situácie, ktoré e, považujem za dve exemplárne paradigmy e, e, rôznych situácií v minulosti. Švedská kríza v 90. rokoch a úspech švedského príkladu, ktorý bol vlastne takým prvým krokom skutočne hlbokého zamyslenia sa nad dimenziou bankovej krízy, predtým, než prezentovali nejaký plán. Až potom, čo sa zamysleli, urobili túto reflexiu, tak potom prezentovali eh, plán, ktorý bol úspešný eh, v boji eh, s krízou švedského bankového systému v 90. rokoch minulého storočia. Na druhej strane sa môžeme zamyslieť nad situáciou v Japonsku. E, tam tiež bola banková kríza, finančná kríza. E, a 20 rokov po kríze ešte stále sú tu obrovské problémy. Prečo? Pretože sa dopredu nezamysleli poriadne nad tým, vážne nad tým, aká je tá konkrétna situácia bank a finančného systému v Japonsku. A preto čo sa týka plánu obnovy, ktorý predkladá Európska komisia, si kladím otázku, či naozaj sme si urobili tú svoju prácu ešte aj predtým, či teda presne poznáme rozmery krízy finančnej aj bankovej v Európskej únii predtým, než predložíme takýto plán, pretože ak nie, ak nepoznáme presné rozmery a hĺbku tejto krízy, tak sa obávam, že tento plán bude odsudený na neúspech a nie na úspech ktorý si samozrejme prajeme pre našu eh, ekonomiku. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nechcem byť až taká tvrdá na eh, národné parlamenty, ako som tvrdá na Európsky parlament, a respektíve našich poslancov, ale poprosím vás napriek tomu, aby ste rešpektovali rečnícky čas, pretože inak sa neujde každému slovo. Dobre, teraz dostane slovo írska delegácia a neviem, ktorý z dvoch kolegov vystúpi, takže poprosím vás, aby ste sa predstavili. Ďakujem, pani predsednička. Mene Írskeho parlamentu my sme mali unikátne problémy v Írsku, sme veľmi otvorená ekonomika, ale bohužiaľ mali sme tiež majetkovú bublinu, ktorá tiež skolabovala a my sme prijali určite veľmi prísne opatrenia, aby sme to korigovali. My sme poskytli bankové záruky všetkým bankám, my sme znárodnili časti bank, sme v procese rekapitalizácie a druhej najväčšej banky v krajine. Máme tu opatrenia v, vo výdavkoch verejného sektoru, aby sme zlepšili verejné financie a chceme sa tu naučiť od našich európskych kolegov, čo môžeme robiť v budúcnosti, ale sme veľmi odhodlaní, aby sme investovali do infraštruktúry, e, investovali do výskumu vývoja a do energetickej efektívnosti takýchto programov, pretože Irsko vždy bolo krajinou, ktorá je ino, bola inovatívna a nielen Írsko, ale celá Európa by mala výjsť z tejto krízy za najbližšie mesiace a roky, ale musíme sa poučiť a hovoriť veľmi definovaným spôsobom. Najmä chceme si vypočuť od Európy, čo sa presne bude robiť v budúcnosti. A to by sme sa chceli od vás dozvedieť dnes. My cítime, že finančný sektor musí byť viac regulovaný, ale súčasne chceme aj podporiť, ne, ne, nechceme zabrzdiť finančný sektor, lebo toto je stroj, ktorý nás dostane z tej dokaše. Ďakujem. Ďakujem pekne a slovo dostáva mm, kolega z mm, demokratov EPP, pán Pozrieme sa na naše reakcie na krízu. My sa pozrieme na reakcie na krízu, aby sme našli cestu von z krízy, ale nehovoríme o prevencii. Čo môžeme urobiť, aby sme zabezpečili, aby sa nám rovnaká situácia opäť nezopakovala? Táto kríza, ktorá ovplyvňuje denné životy našich občanov, problém asymetrie je veľmi dobre známy v tejto globálnej e- kapitalistickej ekonomike. Je tu obchod a transakcie na európskej úrovni a potom je tam demokratická kontrola na národnej úrovni. A to je veľká asymetria, ktorá existuje. My sme už tým trpeli aj v minulosti. Ako zabezpečíme, aby sa rovnaká situácia nezopakovala v budúcnosti? Vy ako zastupcovia eurozóny a povedzme ortodoxnosti ste odviedli svoju prácu veľmi dobre, ale dobre viete, tak ako aj ja, že sú tu iní aktéry v tejto hre a oni nesplnili svoje úlohy a boli to tí, ktorí dúfali, že finančný sektor sa bude samoregulovať a banky by boli schopné konať a neurobili by to, čo urobili to boli oni, ktorí vyskočili z potapajúceho sa Titaniku, takže vy, ktorí zastupujete eurozónu, e, e, e, ortodoxnosť euro a my ako Európsky parlament e, tiež poskytujeme nejaký príspevok v tejto práce a my vám poskytujeme našu podporu. Ale musíte priznať, že regulácia, ktorá umožnila, e, regulácia, ktoré umožnili túto krízu, sú stále v platnosti. Ďakujem. Ďakujem, slovo má dánska delegácia. Neviem, ktorý kolega sa vyjadri, takže poprosím vás, aby ste sa predstavili. Mit navn det er Flemming Damgaard Larsen, og jeg er næstformand i Finansudvalget i Danmark. Ďakujem. Ja som podpredsedom Dánskeho parlamentu. Ďakujem pani predsednička za udelenie slova. Máme tu naozaj robustnú hospodárskú situáciu v Dánsku a preto sme aj dobre vyzbrojení, tak povediať, v situácii, v ktorej sa nachádzame a v ktorej sa nachádzajú aj iné krajiny. Čo to znamená? Znamená to, že dokážeme lepšie zvládnuť túto búrku, ktorá tu momentálne zúri. Zároveň sme videli, že udelovanie úverov v dánskom finančnom systéme e, bolo zamrazené. Preto sme vypracovali taký určitý balíček na zlepšenie, na uvoľnenie tejto situácie a už sa ukazujú prvé výsledky. V Dánsku sme tiež pripravovali e, balíček na hospodársky rast, ale to veľmi obozretným spôsobom. Je snaha nereagovať panickým spôsobom, unáhlene. Nie, snažíme sa vždy naše opatrenia riadne načasovať. Balíček pre rast by potom mal naozaj mať konkrétne dopady na naše hospodárstvo. Naozaj ma teší, že sa tu teraz snažíme koordinovať naše snahy, pokiaľ ide o činnosti členských štátov pri riešení krízy, tak aby sme teda všetci ťahali za jeden povraz. To, čo povedal pán komisár Almunia, je naozaj veľmi dôležité. Teda, aby sme nezačali s protekcionizmom, to je naozaj to najhoršie riešenie. Je naozaj potrebné, aby moderná Európa, na výstavbe ktorej už roky pracujeme, aby sme e, sa nevracali k časom e, akoby pred vojnou, kde sa každá krajina chráni samu seba. Takže je naozaj dôležité, aby sme Európsku úniu zachovali aj v takejto napätej situácii. Dánsky systém flexicurity, e, teda flexibilita a istota. Tým sme dobre známi a mali by sme sa snažiť rovnaký model dosiahnuť aj v iných krajinách, pretože ponúka veľa flexibility, veľa voľnosti, hlavne na trhu práce, tak aby tento mohol riadne fungovať. Preto je potrebné, aby tieto pre nás dôležité aspekty boli zachované. Ďakujem, pani predsednička. Ja som z Rakúska, som hovorcom EPP v Rakúskom parlamente. Problémy dnešného hospodárstva, ten hlavný spočíva v tom, že tento finančný sektor globálne nebol veľmi kontrolovaný. Bol tu národný dozor, ale tomu sa nepodarilo skontrolovať globálne finančné toky. Taktiež tu boli špekulačné transakcie, ktoré viedli k obrovským stratám v finančných inštitútoch. A ja pevne verím, pani Pacenička, že sa to do budúcna zlepší. Vy ste dnes povedali, že sa tu pripravujú určité opatrenia v oblasti dohľadu. V Rakúsku ešte máme mnoho ďalších opatrení, aby sme reagovali na túto krízu. Máme tu balíček vo výške 3,2 milióna daňových úľav, máme tu ďalšie konjunktúrne balíčky, spolupráca medzi spolkovými krajinami a Eh, medzi spolkovou úrovňou 2,5 HDP celkovo. Na záver mi dovolte povedať ešte jedno. Myslím si, že malé a stredné podniky v časoch krízy eh, majú takú najistejšiu pozíciu. Tam máme najmenej problémov na trhu práce s týmito malými a strednými podnikmi. A ja naozaj prosím, aby sa aj tam na úrovni EÚ vytvorili určité regulačné rámce, toto je dôležité, aby malé a stredné podniky a ich štruktúry e, mohli byť e, pozitívne zachované do budúcna. Ďakujem. Bien, euh, je don... Dobre. Takže teraz dostane slovo grécky, respektíve v ďalšom kole grécky kolega, teraz pani Vandenburg a potom by pán komisár mohol reagovať, mohol reagovať na prvú túto sériu otázok. The, uh, like is otázka, ktorú chcem spomenúť. Vy ste to už spomínali vo vašom prejave a my taktiež sme to mali v správe od pani Ferrera, hoci bohužiaľ to nebolo prijaté dnes do poludnia v tom znení, ktoré sme zvolili. To je otázka dlhopisov obrovského rozpetia e, dnes e, týchto dlhopisov rôznych členských krajín a členských krajín eurozóny a je tu predstava, že niektorí z nás v Európskom parlamente sa snažíme vytvoriť spoločné európske bondy alebo dlhopisy aj v eurozóne alebo ešte e, širšie, čo nám môže poskytnúť nielen určitý priemerný výsledok, ale aj dodatočný prospech hlavne na medzinárodných kapitálových trhoch. Podľa nás by toto mohlo priťahnuť viac kapitálu do Európy, než je tomu teraz v súčasnosti, pretože vidíme, že USA, hoci oni majú deficit 10% alebo vyšší, sú schopní ich federálnymi dlhopismi pritiahnuť oveľa viac kapitálu z medzinárodných trhov, než je schopná Európa tak urobiť. Možno je to dobré, lebo mám dojem, že na rade je značná neochota e, zvážiť túto vec aj zo strany iných kolegov z národných parlamentov a možno komisia by tak tiež mohla poskytnúť určité myšlienky v tejto veci. Možno majú nejaké informácie o číslach alebo hodnoteniach možnosti takéhoto nástroja. Merci. Ďakujem pekne. Pán komisár, máte slovo. Ako vidíte, národní ako aj európsky poslanci majú mnohé uh, podobné a zhodné názory. A takže potom po vašej odpovede budeme mať druhé kolo otázok. Uh, ako prvý dostane slovo pe, uh, pán Garostos a potom uh, talianský poslanec pán Lenin. Ďakujem pekne, pani predsednička súhlasím s mnohými e, myšlienkami, ktoré boli spomenuté vo vašich otázkach, vo vašich príspevkoch. Skutočne plne súhlasím so všetkými tými, ktorí spomínajú potrebu posilniť koordináciu na úrovni EÚ. Koordináciu. Koordinácia znamená väčšiu efektívnosť vo výsledkoch prijatých politík alebo prijatých opatrení a koordinácia je taktiež dôležitá podmienka pre spravodlivú distribúciu jednotlivých úsilí. Plne súhlasím s tými, ktorí povedali, že Európa v týchto ťažkých časoch potrebuje solidaritu medzi svojimi členmi. V Európe máme politiku súhrznosti alebo kohezie, ktorá bola účinná, keď sa snažila kompenzovať niektoré negatívne účinky krízy. My sme pripravovali návrhy, ktoré, o ktorých sa teraz diskutuje na rade a v parlamente, aby sa umožnilo pružnejšie využitie štrukturálnych a kohezných fondov, aby sa zmenili, prehodnotili priority, ak je to potrebné, jednotlivých programov alebo investícií financovaných z týchto fondov a niektoré členské krajiny veľmi intenzívne pracujú na tomto prehodnotení priorít. Včera som mal príležitosť sa stretnúť s jedným ministrom financií, ktorý ma informoval, ako jeho krajina postupuje v tejto práci, ktorá je mimoriadne užitočná a potrebná v týchto časoch. Je pravda, že solidarita by mala ísť nad rámec dopadu nástrojov koheznej politiky. Solidarita v Európe znamená aj vyhnutie sa protekcionizmu v rámci vnútorného trhu. Solidarita znamená spoločnú víziu a nielen národnú víziu, voči, voči ostatným. V diskusii niektorí z vás spomínali otázku DPH a sadzieb DPH. My sme navrhli v pláne obnovy možnosť, my sme navrhli možnosť využitia znižených sadzieb DPH pre určité priority, napríklad pre služby náročné na prácu alebo pre zelené produkty a činnosti. A môžem vás informovať, že tieto diskusie na úrovni ECOFINu sú extrémne ťažké kvôli potreby jednomyselného hlasovania rady tých 27 ministrov, aby sa zmenila čo i len čiarka v smernici o daňových otázkach a myslím, že toto nepotrebujeme teraz v Európe. My potrebujeme spoločné činy a spoločné rozhodnutia v mnohých oblastiach, aby sme vyriešili krízu. A jedna z týchto oblastí je, ako využiť určité daňové nástroje. Ďalšia oblasť, a plne súhlasím, to sú priority týkajúce sa investícií a pri štrukturálnych fondoch a pomocou štrukturálnych fondov národných rozpočtov, ale aj zdrojov, ktoré e, poskytuje EIB. A myslím, že o chvíľu tu bude predseda EIB, Európskej investičnej banky, pán Majster, a my e, meníme priority v investíciách vo všetkých činnostiach napojených na energetickú efektívnosť a boju proti klimatickým zmenám, okrem iných priorit. Ale toto, je zrejme prvá priorita a súčasne toto je veľmi e, silný hnací nástroj, ktorý pomôže našim ekonomikám, aby našli ekonomické ozdravenie čo najskôr. Druhý bod. Využitie nástrojov EÚ na riešenie finančných problémov vlád verejných sektorov. Trhy sú pod väčším tlakom a vyvíjajú väčší tlak na vlády, na vládne dlhopisy a tieto rizika sa zvýšili. Skutočne v mnohých oblastiach finančných trhov sa tieto oveľa viac zvýšili než v rámci vládnych dlhopisov členov EÚ a mimo eurozóny v mnohých prípadoch iné členské krajiny EÚ museli platiť e, vyššie e, e, poplatky než, alebo vyššie rizika než v oblasti EÚ, čo teraz diela aj Irsko a Grécko. Tento tlak trhu preukazujú a je signálom nervozity trhov. Ako som povedal, mnohých príležitostiach za posledné týždne je nulová pravdepodobnosť, aby sa oblasť eura rozdelila nie z 0,1, ale nulová pravdepodobnosť rozštiepania v oblasti eura. Neviem si predstaviť vládu, ktorá by mohla o tomto rozhodnúť. To je nemožné s racionalitou. Nie preto, že by tam boli právne obmedzenia, ale kvôli racionálnym obmedzeniam. Toto je nemožné. A ja vnímam každý deň dlhý zoznam kandidátov, ktorí chcú vstúpiť do eurozóny čo najskôr. Niektorí ste spomínali, niektorí ste spomínali Island. Island chcel vstúpiť do eurozóny skôr, než chcel vstúpiť do EÚ. E A teraz sa pripravujú na vstup do EÚ hlavného dôvodu, že chcú vstúpiť do eura čo najskôr. A nie sú jediní. Mnoho krajín. Vrátanie niektorých krajín, ktoré nedávno boli jasne skeptické ohľadne výhod vstúpenia do eurozóny, teraz chcú vstúpiť. Každá krajina má úverové riziko a toto sa meria práve týmto nástroj. Spread, teraz preháňajú úverové riziko, ale je normálne, že trhy pri, priradia riziko z hľadiska spreads, keď vláda vydáva vládne dlhopisy len vtedy, keď trhy obchodujú s vládnymi dlhopismi. A toto je otázka, na ktorú treba zodpovedať najprv zo strany vlád a národných parlamentov. Krajinou, ktorá je ovplyvnená týmito vyššími spreads. Prečo v niektorých krajinách sú vyššie než v iných? Poprvé, odpoveď patrí verejným orgánom tejto krajiny a nie európskym orgánom. Európske orgány by mali prispieť k normálnemu vyhodnoteniu úverových rizik na trhu a my prispievame k tomuto rozumnému hodnoteniu implementáciou rastu paktu a stability a prostredníctvom krokov orgánov, ktoré sú zapojené do fungovania EÚ a ekonomickej a menovej únie. Ale je to zodpovednosť národných vlád a orgánov. Avšak občania týchto krajín by mali vedieť, že byť členom EÚ To poskytuje výhody čl- čl- členom EÚ, poskytuje to výhodu ich, výhody ich krajinám, ale aj zodpovednosti. A toto musí byť jasné. Do akej miery vydávanie európskych dlhopisov by bolo dobrou myšlienkou. Ja si myslím, že je to dobrá myšlienka. Myslím, že bohužiaľ nie je to momentálne realizovateľné kvôli podmienkám na trhoch. My teraz nebudeme členské krajiny alebo niektoré členské krajiny, ktoré sú kľúčové pre možnosť tohto rozhodnutia, tieto momentálne nepodporia kvôli situácii na trhoch. Ale myslím si, že je to, je to dobrá myšlienka. My sme pracovali na tejto myšlienke od začiatku ekonomickej a menovej únie. Sme pripravení ďalej pracovať na tejto myšlienke. Niektorí účastníci trhu e, naozaj chcú pracovať, spolupracovať s nami na tejto myšlienke, ale bohužiaľ toto nie je správna chvíľa na prijatie tohto rozhodnutia. Toto je vhodná chvíľa na prijatie alternatívnych rozhodnutí, ktoré sú druhým najlepším riešením, ale sú priechodné krátkodobo napríklad. A hovoríme o tom, ako lepšie koordinovať vydávanie, mm, umiestňovanie dlhov vzhľadom na situáciu na trhoch, vzhľadom na obrovské tvorenie vládnych, eh, vládnych dlhov prostredníctvom dlhopisov, na tento rok zmeny v politike EÚ, alebo do akej miery politika EÚ je zodpovedná za to, čo sa stalo. Toto sa nedieje len tu. To sa deje v USA, deje sa to v Japonsku, v Číne, v Južnej Koreji, v každej krajine sveta, v každom hospodárstve sveta. Nevínte prosím Európu za problémy tejto globálnej krízy. Ak má byť niekto obvinený, makroekonomického pohľadu, to sú tí, ktorí vytvorili globálne nerovnováhy. Ak chcete, môžem byť aj konkrétnejší. Kto sú tí, ktorí spôsobili globálne nerovnováhy v našich ekonomikách, sú dobre známi. A z mikroekonomického pohľadu tí, ktorí majú niesť vinu, sú tí, ktorí podporovali nereguláciu vo finančných trhoch, ktorí podporili neregulovanie vo finančných inštitúciách, vo finančných činnostiach a e, ratingových, úverových ratingových agentúrach. A tí, ktorí získavali prospech z tohto chamtikového, chamtivého postupu. Takže nedávajte vinu orgánom EÚ, ktoré v princípe podporovali túto reguláciu a adekvátnu a zdravú reguláciu. A napokon banková kríza, teda kroky reagujúce na bankovú krízu. Musíme zabrániť ďalšej kríze naozaj a pracujeme na tom na úrovni EÚ aj na globálnej úrovni cez samity G20, FSF, MMF a tak ďalej. Pracujeme na tom na úrovni EÚ so skupinou de la Rosier a predstavíme konkrétne návrhy potom, ako skupina Dela Rossiera predstaví svoju správu. Ale toto politické rozhodnutie, či by sme mali prijať rozhodnutia predtým, než budem, získame komplexné zhodnotenie krízy, moja jasná odpoveď je áno, nemôžeme čakať. Nemôžeme čakať a ako Tim Geiner, eh, nový minister eh, financí USA, keď včera predstavil vo Washingtone balík na eh, ozdravenie finančného sektora v USA, možno toto nebude posledný balík, možno. Niektoré opatrenia nebudú fungovať, možno. Budeme povinní upraviť tieto opatrenia, ale sme povinní prijať opatrenia teraz, pretože ak to neurobíme, riziko totálneho zrútenia finančného sektora, finančných trhov, ktorému sme sa vyhli v oktobri, toto sa môže objaviť znova a nemôžeme si dovoliť eh, mať takéto riziko rozpadu bankového sektora aj z pohľadu občanov, z pohľadu reálnej politiky. Plne chápem, ja som občan, ja nie som finančný trh, ja som občan. Ja plne chápem argument Prosím, nedávajte peniaze tým, ktorí vytvorili krízu, dajte nám peniaze priamo. Ale dať peniaze niekomu, prideliť stroje ľuďom, občanom, spoločnostiam, na to, to potrebujeme finančný sektor, na to potrebujeme finančné trhy. Úloha finančných trhov je pridelovať kapitál, požičiavať a požičiavať si a požičiavať niekomu. Takže potrebujeme solventný, zdravý finančný sektor a finančné trhy, ale na to potrebujeme finančné činnosti, takže potrebujeme eh, venovať veľkú pozornosť, tak ako je tomu dnes, finančnému sektoru a finančným trhom, keď nefungujú riadne. Merci. Ďakujem, pán komisár. Takže si urobíme druhé kolo otázok. A, takže uh, tak by som zareagovala ešte na vaše posledné slova dvomi pripomienkami. Ak e, bankový trh a trh finančných služieb nefunguje, je to aj preto, že nefunguje hospodárska aktivita, čiže kde je vajce a kde je sliepka, čiže potrebujeme neustále pracovať v obidvoch smeroch a nemyslíte, že najprv je to otázka medzibankového trhu, ktorý treba obnoviť a až potom ekonomická aktivita sa rozbehne. Takže Myslím si, že toto si treba uvedomiť. Čo sa týka našej verejnej mienky, nesmieme uh, dať za vznik takému názoru, že sa zaoberáme len bankovým sektorom. A druhá pripomienka. Naši experti boli v tomto veľmi jednoznační, že dávame, dávame teda veľkú podporu bankám, a bolo to všetko prijaté v určitom čase paniky, keď si začali všetci uvedomovať e, rizika pre likviditu systému, ale niekedy možno to prebehlo bez nejakých veľkých rokovaní. Nechceme sa e, samozrejme vracať k tým rozhodnutiam, ale možno, že niektorí hovoria, že tie, tie podmienky sa mali definovať vtedy, kedy bola tým bankám prislúbená podpora a teraz máme takú diskusiu akoby na treťom poschodí, po tom, čo sa poskytli medzibankové záruky, po tom, čo sa rekapitalizovali banky. No a potom eh, tie také, nie že toxické, ale nečisté produkty sa riešili. No a teraz toto je takéto tretie poschodie, na ktorom intervenujeme a myslím si, že nastal čas, aby sme sa zamysleli nad tým, že aké sú vlastne podmienky realizácie tejto, tohoto tretieho tejto tretej etapy. Môžem zareagovať? Áno, veľmi rýchlo. To je privilegium komisára. Áno, je pravda, že je tu táto interakcia, že sa zníži úroveň zadlženia, ktorá bola nad tým, čo je primerané. A mm, alokácia mm, zdrojov na nové úvery, na financovanie nových činností, ktoré majú posilniť ekonomiku, nefinančný sektor, ktoré takto dynamicky, teda majú posilniť dynamiku aj finančného sektoru. Je to interakcia, áno, ale ak máme začať z jednej strany, myslím, že sme začali na strane hospodárstva, nefinančného sektoru, teda problémom obnovy. A menová politika je taká mm, expanzívnejšia než v minulosti, ale čo sme urobili na strane dopytu, nefungovalo by to, keby sme nerobili kroky aj eh, v prospech finančných inštitúcií Je to dilema, ktorú určite nie je jednoduché rozluštiť. No ale ostávajú tu aj tie tak, také nečisté aktíva. Nie sú to toxické aktíva, ale sú to aj aktíva, ktoré toxické nie sú, ale mohli by sa v budúcnosti stať toxickými, ak sa nenájde vopred riešenie. A pokiaľ ide o rokovania, súhlasím, že je potrebné vytvoriť podmienky, na rozdelenie bremena, rizika, keď sa uh, uh, využívajú peniaze daných poplatníkov um, aj ako záruka pre eventuálne rizika. Treba mať veľmi jasné podmienky na stole. Toto uh, sa v niektorých krajinách robí v ich programoch, niektorých trošku menej v programe komisie je to jednoznačná podmienka pre ekonomický úspech, nielen politický, ale aj ekonomický, pretože inak vo finančných systémoch vznikne dojem, že môžu robiť čokoľvek a štát a daňoví poplatníci to zaplatia. Ďakujem pekne. Slovo teraz dávam predsedovi Agrastosovi a potom za taliansku delegáciu pán Giugetti, Giugetti a pani Báceli za Európsky parlament. Pán Arestos. Πρέπει να επισημάνουμε ότι κανένα πρόγραμμα, κανένα μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som na úvod počiarkol dôležitosť sociálnej kohezie. Potrebujeme sociálne opatrenia pre občanov, aby zvládli túto krízu. Takže nielen na finančnej úrovni sa musíme zaktivizovať. Tiež je potrebné pamätať na to, že žijeme v globalizovanom svete. Čo to znamená? Znamená to, že hospodárstvo je na všetkých úrovniach v obrovskom zrýchlení. A to má samozrejme obrovské dopady. A my nemáme žiadne mechanizmy. Samozrejme, že trh prispieva k rastu, prispieva k bohatstvu ale keď e, nemáme dostatok kontroly nad dopadmi týchto činností, tak skrátka môžeme sledovať podobné dopady ako pre 4 či 5 rokmi v prípade internetovej bubliny. A teraz tu máme takúto bublinu v oblasti nehnuteľnosti. Na to všetko poukazuje súčasná kríza. Táto kríza je výsledkom asymetrického rozdelenia informácií. Musíme mať osvetu, musíme dať informácie investorom pri vkladoch, pri investíciách, aby vedeli, aké dopady môžu očakávať v prípade tej ktorej investície. A tie informácie neboli postačujúce. Takže toto by som chcel zdôrazniť. Takže preorientovanie priorít. Áno, to je istotne potrebné, aby sme si upratali v našich prioritách, aby sme ich upravili na súčasné podmienky. V súčasnej kríze je však zároveň dôležité, aby sme to všetko robili rýchlo, aby sme postupovali rýchlo, a dôležité je to, aby sme koordinovali jednotlivé opatrenia, ktoré príjmame. Takže tempo, to, čo nám kedysi trvalo rok, musíme teraz zvládnuť za menej, za 8 mesiacov. My ako politici musíme vždy pamätať na dve veci. Po prvé, musíme bojovať proti nezamestnanosti, to je tá obrovská hrozba, ktorú tu máme. A na strane druhej, tu máme vysoké životné náklady. Takže našou úlohou je nájsť určité riešenie tejto dilemy. Potrebujeme na to náležitý rámec, ten musíme nájsť, a to taký, ktorý nám umožní zabezpečiť kvalitnú komunikáciu medzi občanmi, vládami a európskou úrovňou. Aj keď už sa hovorí o nejakom preorientovaní v prípade priorít, tak sa to samozrejme týka aj rozpočtu. Tam sú určité osobitosti. Napríklad v Grécku máme veľmi vysoké výdavky na oblasť obrany. To je typické pre našu krajinu. Tieto výdavky musíme vnímať v určitej optike. Ja si myslím, že by to stačilo na túto chvíľu, hovorí pani predsedajúca. Teraz má slovo pán Giorgetti, stojí predsedom výboru pre rozpočet v talianskom parlamente. Na dve minúty ďakujem. Ďakujem. <clears throat> Taliansko trpí finančnou krízou a spravilo k, tomu, k tejto kríze ale veľmi malý príspevok náš bankový systém keď sme nemali rekapitalizáciu na, <clears throat> kvôli štátnemu dohu a iné krajiny sú vysoko zadlžené na druhej strane. To má málo dočinenia s vysokou úrovňou verejného dlhu a nástroje k dispozícii talianskej vláde sú také, že sa rozhodla e, veľmi opatrne postupovať k finančnej politike a k podpore ekonomie. A toto vytvorilo situáciu plnú protirečení, ktorú chcem popísať. Je tu nefunkčnosť medzi potenciálnou úlohou Európskej únie, keď podporuje e, rast a zamestnanosť a nedostatok adekvátnych finančných zdrojov a právnych nástrojov priame finančné príspevky k EÚ sú veľmi e, skromné a možnosť koordinácie je objektívne slabá. Takže na jednej strane národné vlády a talianská vláda má vynakladať značné finančné úsilie, ale sú obmedzené kvôli obmedzeným účinkom rastu. A na druhej strane EÚ sa nepodarilo e, poskytnúť potrebné zdroje. Takže ja chcem zdôrazniť niekoľko bodov v tejto fáze. Poprvé, to sa týka investície in, infraštruktúry, národné investície, ktoré by sa mali byť riešiť podľa nášho názoru odlišným spôsobom v kontexte paktu stability. A druhý aspekt, a tu hovorím o tom, čo povedal náš grecký kolega, ja si myslím, že otázka potreby prekonania sociálnych nevýhod, ktoré budú rásť a ktoré budú mať značný dopad na postoj našich ľudí, čo sa týka činnosti v bankovom sektore, ktorým tomuto často nerozumejú, berú do úvahy ťažkosti, že sa niečo nedá urobiť pre rodiny. Takže na záver a poskytnem vám plnú verziu toho, čo chcem povedať písomne. Jednoducho chceme posi- použiť e, Lisabonskú stratégiu, posilniť úlohu e- ECOFINu, posilniť národné vlády. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne, pani Baceli. A potom bude mm, opäť e, ďalšie kolo, v ktorom dostane slovo pán Dila Žuana zo Španielska a potom Belgicko. Pani Baceli. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν μου επιτρέψετε, δύο σύντομες παρατηρήσεις. Ďakujem. Ak, ak môžem, chcem vyjadriť dve stručné pripomienky. Ak Európa má zodpovednosť za túto krízu, viete, máme tieto veľké prejavy, to je všetko v poriadku, ale musíme pochopiť fakt, že Európa je zodpovedná za krízu. Ja si myslím, že to je pravda. A zdá sa mi, že Európska únia e, Európska komisia nepočúvala Európsky parlament pred rokom, keď sme žiadali určitý rámec na reguláciu. Komisia v tom čase povedala, že trhy sa budú nakoniec regulovať samotné. Že všetko toto sa urobí prostredníctvom trhu, samoreguláciou. Ale dnes máme krízu a nachádzame sa e, už pred hotovou vecou. Takže chcem povedať, že my máme zodpovednosť za túto krízu a čo sa týka, na, čo sa týka re, realokácie, prerozdelenia kapitálu pomocou finančného systému, pán komisár, čo môžem povedať? Myslíme si, že toto sa dá riešiť prostredníctvom bankového systému? Pomôže to občanom? Bez ohľadu na to, čo si myslíme z politického pohľadu, stranického pohľadu, myslím, že zabudáme na úlohu vlád a na štáty blahobytu našich spoločností. Oni by mali byť schopné pomôcť a mali by byť nad finančným systémom. Môžu generovať hospodárstvo, ale a čo sú peniaze bez toho, aby sa zdieľali aj toto bohatstvo. A ešte niekoľko ďalších bodov, ak smiem. Poprvé, národné programy. Likvidita, ktorá sa poskytuje banka. Čo to pokrýva? Pokrie to aj likviditu, ktorá bude poskytnutá pobočkám, ktoré sú mimo krajiny, alebo cerským firmám, ktoré sú mimo krajiny. A čo komisia urobí? Lebo ja si myslím, že tento systém je založený na národných príspevkoch. Možno by bolo užitočné pre nás, aby sme rozmýšľali nad inými oblastiami aj smerom k iným krajinám v tejto politike. Ďalší bod to je konvergencia. Do akej miery sa môžeme spojiť, aby sme poskytli dôveryhodnosť našim bankovým systémom v našich krajinách Komisia má údaje, Eurostat má iné údaje a iné ratingové inštitúcie majú iné údaje. Čo to znamená z hľadiska našej hospodárskej situácie? Aká je skutočná odpoveď? A na záver myslím, že nie je priskoro pre nás, aby sme konali. Myslím, že to je reálna chvíľa, aby sme konali a konali rýchlo, inak budeme mať Európu, ktorá bude fungovať v niekoľkých rýchlostiach. A teraz pán Fina Chvola zo Španielska a potom Belgac, belgická delegácia. Pán Vila Chvána. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Chcem vyjadriť môj súhlas s komisárom, s pánom Almuniom, hovoril, že nebude hovoriť po katalánsky pred týmto parlamentom, Viete, mohli by sme použiť aj jazyk, ktorý hovorí 10 miliónov Európanov, ale napriek tomu, komisár, to som povedal len bokom, zdieľam analýzu, ktorú ste vyjadrili predtým, pán komisár, s niekoľkými nuansami, ak môžem, chcem využiť túto príležitosť, aby som ich počiarkol. Poprvé ste hovorili o globálnej kríze, ktorá potrebuje globálne riešenie, súhlasím, ale mali sme aj iné príspevky v tejto debate. Náš kolega z Dánska napríklad spomenul že sú niektoré krajiny, ktoré sú lepšie vybavené na zvládanie tejto krízy než iné. Takže sú významné rozdiely. A preto máme problémy v konfrontácii sa s touto globálnou krízou. Čo sa týka Španielska, je tam sektor nehnuteľnosti, ten mal obrovský rozmer v našej krajine, je to veľmi dôležitý faktor. Máme tu nezamestnanosť, ktorá je značne vyššie Európs- nad európskym priemerom. Myslím, že koncom roka budeme mať nejakých 4, 4 milióny nezamestnaných. Takže mali sme ús- určité úspechy v oblasti nemovitosti v minulosti ale tam bolo treba použiť eh, veľmi veľké kompenzačné opatrenia Mali sme roky solidné financie, roky sme mali rozpočtový prebytok, čo bolo dobré pre náš systém a je dôležité pre nás, aby sme zabezpečili, aby sme mali globálnu odpoveď, ale musíte brať do úvahy, že sú miestne okolnosti, ktoré si vyžadujú špecifické riešenia tiež. Takže máme tam e, úroveň EÚ a iné úrovni. Po druhé, súhlasím s vami, že táto finančná kríza je veľmi dôležitá a musíme sa vrátiť do normálneho stavu v našich finančných systémoch. Potrebujeme samozrejme zachrániť finančný systém, ale potrebujeme mať na to riadný základ, inak tá ekonomika nebude fungovať. Takže máme tu problém likvidity, nedostatok likvidity a to má dopad na reálnu ekonomiku a na podniky, na malé a stredné podniky. A to je tak dôležité pre všetky naše krajiny. A takže im chyba likvidita, nemôžu fungovať. Takže ak nemôžeme znormalizovať finančný trh, potom v, poriadku, ale inak veci budú oveľa ťažšie pre reálnu ekonomiku, pre reálne podniky. Takže toto je, myslím, pre nás prioritou. Mysleli sme si, že by sme boli schopní toto vyriešiť skôr. V roku 2009 mysleli sme si, že budeme konfrontovaní problémom reálnej ekonomiky a nie finančným problémom. Ale zdá sa, že je to naopak. Takže pán komisár, súhlasí s vami, že toto je naša absolútna priorita. A potom na záver, pani predsednička, dve krátke posledné pripomienky. Včerajšie stretnutie e- ECOFINu hovorili o def- deficite. V španielskej zóne prešli od 2% prebytku do 4 až 5% mínusu. Takže áno, máme tam problém. Máme problém s nezamestnanosťou, vysoká úroveň nezamestnanosti a naša priorita musia byť ľudia. Musíme pomáhať tým 4 miliónom nezamestnaným, ktorí... Takže musíme na nich myslieť a tieto čísla musíme si dať do kontextu. Nemám ďalšie pripomienky. Ďakujem pani predsednička a prepáčte, že som trošku prekročila môj čas. Ďakujem. Uh, Ďakujem. A teraz uh, dávam slovo kolegom z belgickej delegácie. Neviem, či ste senátorka či poslankyňa. Moje meno je Kristian Vien, som senatorka a podpredsednička výboru pre hospodárske e, záležitosti. Ďakujem pani predsednička. Súčasná kríza ukázala, že do akej miery národné štáty musia dôsledne kontrolovať e, aj určité nedostatky. Napríklad Fortis, to je veľmi dobrý mm, príklad, ale určite nie jedno, jediný. V Európe máme viaceré kontrolné orgány a neexistuje tu koordinácia medzi krajinami, takže rada by som si vypočula váš názor na možnosť vytvoriť orgán e, takéto kontroly na úrovni európskych e, bankových inštitúcií. No a myslím, že by to pomohlo stabilizovať e, trhy a aspoň by sa vyjasnila situácia vo všetkých európskych krajinách. Druhý prvok. V kríze, momentálnej finančnej kríze e, ratingové agentúry zohrávajú dôležitú úlohu, pretože oni vydávajú signály investorom. My v Európe naše ratingové, nemáme ratingové agentúry, všetky sú americké, takže čo si myslíte o možnosti, máte v rámci EÚ ratingovú agentúru, ktorá by bola verejným orgánom, orgánom štátu. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže z, je mi veľkým potešením privítať tu Filipa Majstada, ktorý že veľké úsilie na to, aby mohol prísť medzi nás. Teraz dostane slovo pani Chajva, potom pán komisár bude reagovať na tie ostatné otázky a pozerám sa ešte na tých, ktorí sa prihlásili o slovo a budú medzi prvými prihlásenými po vystúpení pána Filipa Majstara. Takže môžeme, môžeme takto postupovať. Ďakujem pekne za vašu pomoc. Pani Hajva. <laughs> Merci, madame la présidente Ďakujem. Pán komisár Almunia, poslanec národných parlamentov by mohlo zaujímať, čo si vymyslíte o tom, že banky s pôvodom v starých členských štátoch majú dlhodobú prítomnosť v nových členských štátoch. Či sú tu nejaké kroky, ktoré by mohli predísť ťažkostiam v týchto krajinách v danom kontexte? Ďakujem, pán komisár, dávam slovo, ale ešte pridám jednu otázku. V pláne obnovy, ktorý predložila komisia v novembri, bolo dosť také originálne opatrenie z pohľadu toho, čo obyčajne komisia navrhuje a síce aby členské štáty mohli naplánovať si určité e, opatrenia na predlženie lehoty, pokiaľ, po, v ktorej sa vyplácajú e, príspevky v nezamestnanosti. Takže to je dosť symbolické opatrenie a komisia to navrhla, ale asi sa to až tak veľmi neujalo, takže za, rada by som si vypočula váš názor. Takže Dávam vám slovo, aby ste uzavreli túto, diskusiu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nebudem odpovedať na mnohé veci, ktoré už sú zodpovedané alebo nejakým spôsobom okomentované v predchádzajúcej odpovedi, ktorá bola možno trochu dlhá, ale pôjdem ku niektorým konkrétnym bodom. Poprvé, Pani Bacelia, ja nesúhlasím s tým, že by EÚ bola zodpovedná na túto krí- za túto krízu. EÚ ňou trpí, alebo je ňou postihnutá, ale ani makroekonomická nerovnováha nebola spôsobená v EÚ a táto nerovnováha súvisí s pôvodom tejto krízy. Ani z hľadiska mikroekonomického finančnej regulácie a finančnej situácie Situácia európskych finančných e, inštitúcií je rovnaká. Sú európske finančné inštitúcie, ktoré dobre spravovali svoje investície a, aj tak, a sú aj také, ktoré to robili veľmi zle. A sú národní európsky dozorcovia, ktorí veľmi dobre pracovali a sú takí bankoví a finanční dozorcovia v niektorých európskych štátoch, ktorí to robili veľmi zle. A pritom mali rovnaké európske pravidla. Ja som zastanca toho, aby bolo viacej regulácia, viackrát som to podala aj na pôde parlamentu. A Európska komisia, odkedy začala fungovať a odkedy začalo fungovať e, v 98. plán integrácie, teda za tých posledných 10 rokov, prijalo sa viacej ako 40 iniciatív na integráciu týchto entít a za posledné mesiace Európska komisia parlamentu a rade vyslali mnohé a zaslali mnohé iniciatívy o, zmene požiadaviek na tie na kapitálové požiadavky, o e, Solvency 2, o tej solventnosti 2, e, iniciatívy k ratingovým agentúram a tak ďalej a tak ďalej. Takže by sme nemali Európu obviňovať z toho, za čo nie je vinná Musíme v Európe urobiť oveľa viacej. My všetci, Európska komisia, Európsky parlament, aj rada. Aj včera som sa zúčastnil rady ECOFIN, kde e, návrhy Európskej komisie, napríklad použitie 5 miliard eur, ktoré sa nevyužili v európskom rozpočte, chceme, aby sa použili z krátkodobého hľadiska na pomoc na udržanie ekonomickej aktivity a na zamestnanosť a možno 6, 7 alebo 8 ministrov financií z Európy, ktorí povedali, že nie. Ale rozpočtový orgán EÚ to nie je len rada. Je to tiež Európsky parlament. A ja žiadam Európsky parlament, aby zaujal jasné, pevné stanovisko, jasné a súrne rýchle, skôr než Európska rada, neformálna rada z 1. marca sa stretne ale ak Európsky parlament <laughs> pristúpi na to, čo Európska komisia žiada, tak samozrejme Európska komisia bude hovoriť dobre o Európskom parlamente. Ak Európska komisia robí veci dobre, alebo len robí veci, no tak dobre, ale keď je to rada a niektoré členské štáty, ktoré neurobia svoje domáce úlohy, tak potom požiadam Európsky parlament, aby sa odvážila povedať, že tí, ktorí to robia zle, to sú niektoré členské štáty alebo niektoré finančné dozorné orgány a nie je stále len útočiť na Európsku komisiu. Nehovorím, že to robíte tu vy všetci, ale hovorím o niektorých, nehovorím len o europoslancoch, ale hovorím aj o niekoľkých európskych politických lídrov, ktorí žiadajú od komisie, aby bola aktívnejšia, ale ako náhle príde z nejakou iniciatívou Európska komisia, tak ju odmietnú. A tá otázka peňazí pre banky alebo bank, teda európskych krajín so sídlom v jednej európskej krajine, ktoré majú svoju pobočky alebo svoje cery v iných európskych krajinách. Sú určité rozhodnutia, ktoré závisia od bank a ktoré musí dozorovať zodpovedný kompetentný dozorný orgán. Ale potom sú určité úlohy, ktoré treba plniť a Túto úlohu musia plniť jednotlivé orgány a dozorné orgány tých krajín, kde tieto banky majú svoje pobočky alebo cery, alebo kde aj sídlia. Na to je a preto je taká potrebná tá dozorná činnosť na európskej úrovni. Preto je potrebné, aby od správy Larozierovej skupiny sa urobil konečne pokrok a aby sa išlo smerom k lepšej koordinácii európsk, alebo dohľadu na európskej úrovni a keďže máme viac ako 25 európskych skupín, ktoré pracujú na európskej úrovni, aby teda bol aj tento európsky dohľad a s tým úplne súhlasím a Európska komisia v tomto zmysle príde s návrhmi v budúcich mesiacoch. Súhlasím aj s ďalšími vecami, ktoré sa tu povedali. A tá posledná otázka o ratingových agentúrach alebo o Európskej ratingovej agentúre Európsky parlament a rada diskutuje o návrhu európskej regulácie ratingových agentúr. Žiadame registráciu v Európe a žiadame, aby agentúry, ktoré pôsobia v Európe, nezávisle od toho, odkiaľ pochádzajú jedna z troch veľkých ficht, má európsky kapitál, hoci jej sídlo je v USA, ale najväčším akcionárom je európsky akcionár a to, čo chceme, keď budú pôsobiť v Európe, aby spĺňali určitú sériu požiadaviek a kritérií, aby sme vedeli na základe, čoho vydávajú svoje úsudky, aká je ich metóda udelovania ratingu a aby sme zabránili akémukoľvek konfliktu záujmov, ktorý by poškodzoval dôveryhodnosť ich kvalifikácií a hodnotení. A je zaujímavé, keď hovoríme o ratingových agentúrách, že tí, ktorí doka- alebo urobili významné chyby pri udeľovaní ratingov niektorým finančným produktom, keď im dávali 3A alebo trojaké A, zatiaľ čo nemali, asi nezaslúžili ani len jedno Ačko, tak teraz sa snažia tieto agentúry byť veľmi prísne a v niektorých prípadoch dokonca bez akýchkoľvek mm, odôvodnených argumentov, napríklad keď uvažujú o dlhoch niektorých vlád, ako keby chceli teraz kompenzovať to, že budú veľmi prísni e, v niektorých štátoch, lebo chcú vykompenzovať tie chyby, čo robili v minulosti. Ďakujem pekne, pán komisár, za všetky tieto veľmi presné odpovede, ktoré sú veľmi jasné. Samozrejme, diskusiu nekončíme, sme uprostred nej a myslím, že tá myšlienka druhého alebo tretieho plánu podpory bank alebo tej ekonomickej obnovy, myslím, že si môže urobiť cestu pán komisár, ale v každom prípade som nehovorila ani o druhom, ani o treťom pláne. Nie, nie, nie, hovorí pani predsednička a vidíme sa dnes večer na večeri. Drahí kolegovia a priatelia, pristúpime k druhej časti nášho stretnutia dnes po obede. Hneď dám slovo pánovi Mejštatovi. Ďakujem mu, že je medzi nami, pretože viem, že jeho pracovný program je veľmi nabitý bodmi, ktoré neboli dlhodobo naplánované, ale keďže sa zaviazal, že príde, tak chcel to rešpektovať a ja mu za to veľmi ďakujem, pretože si myslím, a vy to uvidíte, je to nevyhnutný advokát pridanej hodnoty Európskej únie v tom momente, kedy diskusie dokazujú to, že je tu akési naťahovanie o tie pokusy, že každý bude konať predovšetkým za seba, ale on je jednoznačne za to, že tá kolektívna spoločná odpoveď je tá účinnejšia Dám mu hneď slovo a budeme pokračovať rovnakým spôsobom ako doteraz. Myšlienka bola, aby ste sa sústredili na mikroúvery, financovanie malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov, ale samozrejme máte slobodu a voľnosť a chcete využiť túto príležitosť, aby ste vyslali národným parlamentom iné signály alebo posolstvo, samozrejme môžete. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem aj pánom poslancom. Keďže ste naznačili, že by som mal hovoriť o financovaní malých a stredných podnikov, alebo dokonca o mikropodnikoch. A to preto, pretože keď to všetko dobre funguje, tak si uvedomujeme, že vďačíme malým a stredným podnikom za to, ale keď to ide zle, tak sú to práve tieto podniky, ktoré trpia ako prvé a dnes je jasné, že vo viacerých krajinách tie prvé obete toho, čo, volajú, čo voláme tie credit crunch, to sú práve tie malé a stredné podniky. Sú podstatné v našom hospodárstve, vy to viete. Je to 20 miliónov malých a stredných podnikov, ak použijeme definíciu EÚ, teda ide o podniky, ktoré majú menej ako 250 pracovníkov, to je 99 podnikov a zamestnávajú viacej ako 100 miliónov ľudí v EÚ. Takže je to skutočne ústredný prvok európskeho hospodárstva a my konštatujeme, že v súčasnosti trpia touto krízou a to predovšetkým tým, že úverový systém už dobre a správne nefunguje. A teda nie je prekvapením, že od septembra minulého roku ešte za francúzsko predsedníctvo Rada ministrov financí nás požiadala, aby sme zintenzívnili naše úsilie, aby sme podporili financovanie malých a stredných podnikov. Viete, že Európska investičná banka to je banka členských štátov EÚ. EIB bola založená rímskou zmluvou, aby finančne podporovala ciele EÚ. A medzi týmito cieľmi boli samozrejme aj ciele podporovať malé a stredné podniky. A teda tradične sme požičiavali nie priamo tým MSP, je to samozrejme nemožné pre nás, aby sme priamo rokovali s tými tisíckami MSP, ale my sme požičiavali bankami, bankám, aby oni tieto fondy využívali na to, aby zlepšovali úverovú politiku alebo úvery pre MSP. Išlo o tradičné úvery, ktoré používame už niekoľko rokov a bolo to približne 5 alebo 6 miliárd eur požičiek pre MSP každý rok a od roku 2007 a v roku 2008 sme spustili široký proces konzultácií vo všetkých členských štátoch, aby sme vedeli, aký je záujem o tento druh produktu. Napríklad asociácie MSP sme oslovili, samozrejme verejné inštitúcie, ktoré podporujú MSP a na tomto základe sme zrevidovali a modernizovali náš produkt. A v momente, keď v septembri minulého roka Rada ministrov financí nás, nás požiadala, aby sme zintenzívnili naše úsilie, to bol práve ten moment, kedy sme mohli spustiť, spustiť tento nový produkt. Myslím, že už sú tu nejaké otázky. Rada nás požiadala o nasledovné, aby sme venovali 300 miliárd, pardon, 30 miliárd eur požičkám bankám pre MSP na obdobie roku 2008-2011, z ktorých polovica 15 miliárd v roku 2008 a 2009 a čo sme si teda, čo sa želalo, aby sa konalo veľmi rýchlo. A o to sme sa aj snažili, pretože Počas roku 2008 sme požičali za 8,5 miliardy eur bankám v celej EÚ, konkrétne v 16 členských štátoch 8,5 miliardy eur a viacej ako polovica 5 miliard za posledného roka. Takže to bola tá odpoveď na otázku, na tú požiadavku urýchliť náš postup. Podpísali sme pôžičky tohto typu v 16 krajinách so 75 partnerskými bankami. A aké sú nové charakteristiky tohto produktu? Poprvé, odkedy môžu banky používať fondy, ktoré my im poskytujeme, nielen financujú materiálne investície, ako to bolo aj v minulosti, ale tiež v súčasnosti nemateriálne investície, napríklad investície do výskumu, investície na, na dobudnutie nejakých distribučných sieť, na nákup licencií, patentov a tak ďalej. Takže všetky druhy investícií a ten working capital, keď tam máme teda ten kontrakt na financovanie na minimálne 2 roky, takže to bolo obrovské otvorenie a aktivít pre MSP a tieto môžu byť financované týmto produktom. Tiež sme značne zjednodušili administratívne požiadavky, e, ktoré sa žiadali od bank, aby tieto mohli dávať väčšiu finančnú e, pozornosť tým malým a stredným podnikom. To sú tie dva najvýznamnejšie nové prvky a my odvtedy žiadame od partnerských bank, aby sa písomne zaviazali v tom kontrakte, v tej zmluve, že to finančné minimum postupia alebo prenesú na tie MSP, pretože cieľom tohto systému nie je dávať likviditu bankám, ale aby sa zlepšili, le, zlepšili úverové podmienky pre MSP. To je nový prvok v tomto novom, novom kontrakte partnerská banka sa musí zaviazať, e, že určité minimálne percento postupy malým a stredným podnikom z tých financií. A druhá novinka to je tá transparentnosť. Máte tu napríklad malý podnik, ktorý musí byť informovaný o výhodách, ktoré dostane vďaka zásahov EIB a transparentnosť aj pre nás, pretože partnerská banka nám musí veľmi jasne a presne nás musí informovať o tom, aké výhody poskytla MSP. To je ten nový produkt. Je to systém pôžičiek bankám pre malé a stredné podniky. V niektorých prípadoch sme išli dokonca ďalej, keďže ste pochopili, že v tomto systéme požičiavame bankám a my samozrejme preberáme riziko pred dvomi rokmi by som vám povedal, že takmer nie je riziko. Samozrejme, teraz tam isté riziko je, pretože aj zo strany tých bank. Ale tá sprostredkovateľská banka e, požičiava malému a strednému podniku a ona preberá riziko e, za tú MSP. To znamená, tá banka má možno väčšie riziko ako my. A aby sme istým spôsobom podnetili, aby tieto banky viacej požičiavali MSP, tak my im hovoríme, keď sme si istí, o tom, akým spôsobom riadia e, svoje financie, tak sme ochotní s vami zdieľať riziko, ktoré preberáte za malý alebo stredný podnik. Takže praktizujeme taký systém riadenia rizik tej sprostredkovateľskej banky a keď vidíme, že tento systém je pevný, solidný, tak povieme áno, my preberáme polovicu rizika Eh, ktoré vy preberáte za ten malý a stredný podnik. Poznáte určite pravidlá Bazileja 2. Môže to byť polovica teda toho kapitálu, ktorý bude pridelený bankou, ktorá požičiava tomu MSP. Veľmi stručne som takto prezentoval tento nový produkt pre MSP. K tomu môžeme dodať, a to je nové, tam sa uvažuje na začiatku jednej miliarde eur o mezaninových požičkách, ktoré existujú v tejto sprostredkovateľskej zóne medzi kapitálom, likviditou a tou požičkou alebo dlhom, to, čo niekedy voláme ako kazy equity. Je to tá najčastejšia forma a na udelenie takýchto mezanínových požičiek používame náš Európsky investičný fond, ktorý dostal dotáciu 1 miliardy eur, aby rozvíjal tento systém mezanínových e, požičiek. A vždy, keď hovoríme o ten Európsky investičný fond, má dvi, dva, dve pole pôsobnosti pre MSP na jednej strane udelovanie rizikového kapitálu na špecializované fondy, ktoré oni potom investujú do MSP. Je to približne portfólio asi 4 miliard eur a tie boli pridelené tomu Európskemu investičnému fondu Prednedávno to bolo 411 miliónov a teraz 300 miliónov, kedy tento fond poskytol rizikový kapitál. To je ďalšia aktivita. A druhá aktivita tohto fondu je to dávať záruky portfóliám určitým bankám. Je to spôsob, ako budeme podnecovať banky, aby požičiavali MSP a to tak, že im budeme garantovať ich portfólia a to robíme prostredníctvom EIF. A na záver ešte špecifickejšie budem hovoriť o mikroúveroch. Európsky investičný fond rovnako dáva záruky pre portfólia mikroúverov a to už urobil viackrát. A tiež aby som vám dal presné číslo, to záručné portfólio požičiek mikroúverov je 330 miliónov eur a veľmi nedávno EIF spravuje e, program Jasmine. Jasmine je to program spustený z DG Regio Európskej komisie a tento program má za cieľ dáva technickú podporu inštitúciám mikrofinancovania, aby sa profesionalizovali a na druhej strane tiež dáva financie Európskemu investičnému a tam je ponúknutých 20 miliónov eur v tom systéme spolufinancovania. Jedno euro e, teda, ak jedno euro poskytne banka nejakej e, mikrofinancovanej inštitúcii, tak my ponúkame tiež jedno euro. Takže toto sú naše aktivity, ktoré sa snažíme realizovať, aby sme podporovali MSP. Samozrejme, nie je to to, čo by skutočne mohlo prinútiť banky, aby im požičiavali peniaze. Ja to aj stále opakujem. My sme značne zvýšili financovanie bankám 8,5 miliardy eur požičaných v roku 2008 bankám. Taká istá suma približne v roku 2009. A otázka je, akým rytmom banky skutočne využijú tieto peniaze na to, aby to požičiavali malým a stredným podnikom. To, čo veľmi jasne hovorím aj našim partnerom, len tí, ktorí rýchlo využijú tieto nové pôžičky, budú môcť v budúcnosti využívať nové požičky EIB. Inak povedané, našou úlohou nie je len dávať peniaze bankám, ale chceme sa tiež uistiť, že tieto fondy sa skutočne využívajú na to, aby sa zvyšil, zvýšili úvery pre MSP, pretože z hľadiska ekonomiky je to najdôležitejšie. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne za túto veľmi jasnú prezentáciu fungovania EIB pre MSP. Aj pán spolupredsedajúci už spomínal vo svojom vystúpení to, že českí kolegovia pripisujú tejto otázke veľký význam. Podľa nášho pravidla budeme dávať slovo vždy najprv dvom národným poslancom, potom jednému europaslancovi. Tento rytmus vy poznáte a potom vám dáme slovo, aby ste odpovedali na otázky. Ja viem veľmi dobre, že mám tu už tu máme zoznam rečníkov, ktorí už vystúpili v predchádzajúcej diskusii a iní sa možno necítia dobre v tejto diskusii, ale ja navrhujem len z takých praktických dôvodov ísť po tomto postupe. Ak niektorí kolegovia už teraz nechcú vystúpiť, samozrejme nemám problém ich vyškrtnúť z toho zoznamu, ale aj tak navrhujem, aby sme išli podľa toho zoznamu, pretože sa mi to zdá jednoduchšie. Takže v tej prvej časti dám slovo Portugalsku, pánovi Karejrovi Perejrovi, potom Grécku a spravodajcovi EP o mikrouveroch Pán Carrera Pereira, nech sa páči. Eh, mm, pani predsedička, ďakujem. Som eh, členom výboru pre polnospodárstvo portugalského parlamentu. Eh, počul som tu slova o hospodárstve a budúcnosti a áno, naozaj e, zamestnáva ma to trošku. Zdá sa mi, že Európa zlyhala vo svojej spoločnej politike pre svoj produktívny sektor. Investuje do druhotných tret a terciárnych e, sektorov, ale ten primárny sektor ktorý je podstatný napríklad pre Latinskú Ameriku z pohľadu produkcie, No uvidíme ako sa buduje, bude budovať hospodársky sektor na základe toho výrobného sektoru. Momentálne je nás 27. Mám tu teda otázku, čo sa týka zjednotenia z primárneho sektoru. Máme dosť e, zraniteľnú situáciu, v ktorej sa Európa nachádza. Je to krízová situácia a ja sa teda pýtam alebo kladiem otázku, okrem toho, čo by si Európa mohla myslieť o ľudskej bytosti a o jeho pôsobení, čo si myslí o tých zónach, ktorá, ktoré sú menej rozvinuté. Nemecko investovalo veľmi veľa do priemyslu a do primárneho sektoru, ale tak tomu nebolo aj v iných krajinách. A čo môžeme urobiť my, pokiaľ ide o potrebné požiadavky, aby sme účinne podporovali primárny sektor. Bez tohto sektora si nemyslím, že by bolo možné vytvoriť nejaký fungujúci hospodársky systém bez toho, že by sa nestával ten dom naopak. Ďakujem. Ďakujem pekne. Niektoré tie otázky, ktoré boli naplnené pre pána Almúniu, bude možno potrebné prispôsobiť e, nášmu novému hostovi, pánovi Majstadovi. Môžeme pokračovať samozrejme v rozprave medzi nami, ale to nemusia byť len otázky potom na našho hostia. Teraz dávam slovo gréckej delegácii a potom pánovi Bečejovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som chcela povedať, že súhlasím s pánom Meštatom, keď hovorí, že MSP sú veľmi postihnuté touto krízou. A treba povedať, že jeden z dôvodov, prečo sú takto postihnuté, je, že ten plán záchrany bank sa aplikuje nie uniformne rovnako, ale rôzne v rôznych krajinách. A tak peniaze, ktoré banky dostávajú, sa nedostáva MSP, nedostáva sa do reálnej ekonomiky. Neexistuje banka, ktorá by e, všetky tieto peniaze mohla správne spravovať z oči v oči krízy. A potom je tu aj nedostatok solidarity. A to vidím aj v tom, čo sme už hovorili predtým keď sa hovorilo o emisii tých európskych e, aplikácií. Ja si myslím, že tento nedostatok solidarity zvyšuje dlhy a má to vážne dopady pre celú EÚ. tie straty alebo ten pokles aktivity EÚ, tak ako hovoril pán Solomon, sú tam straty vo výške 31 miliárd eur a preto krajiny, ktoré zareagujú na tie emisie európskych európskych dlhopisov, tak si musí uvedomiť, že e, to bude mať veľmi vážne dôsledky. A potom je dôležité, aby všetky krajiny mohli byť pri tom, aby aby, tí, proste, aby pomohli tým, ktorí sú v ťažkej situácii. A ja sa pýtam nasledovné. V rámci tejto architektúry, okrem menových kritérií, mali by sme začleniť aj kritéria ekonomického rozvoja, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti aby sa posilnila aj tá dozorná úloha a tuto by mala vykonávať Európska centrálna banka, ako ste správne povedali. A ja kladiem otázku, EÚ je ochotná čeliť na európskej úrovni e, masívnemu prepušťaniu, ku ktorému dochádza na pracovnom trhu keďže firmy sa teraz skrývajú pod štít ekonomickej a hospodárskej krízy. Ďakujem, pán Bečej. Ďakujem, pani predsednička. Ak dovolíte, budem hovoriť po maďarsky eh, materinským jazykom. Ďakujem pekne, eh, pán prezident, za vašu prezentáciu. Chcel by som sa dohodknúť dvoch vecí v EPP Som predsedom pracovnej skupiny, ktorá sa zaberá otázkami MSP. To je taký kruh MSP. Aj podľa toho, čo povedal kolega, mohli by si niečo povedať k tým štatistikám? Ohľadne rozdelenia podľa sektorov a členských štátov ktoré e, malé a stredné podniky vlastne majú prínos z týchto fondov, ako sa implementuje súdržnosť, kohezia, alebo sa tieto fondy len prostredníctvom bank postupujú ďalej a nie e, tým, ktorí to najviac potrebujú. Druhá otázka sa týka mikroúverov. Náš výbor akceptoval E, moju správu, ktorá bude predložená do pléna v tejto súvislosti. A povedali sme, že tieto mikropôžičky, mikroúvery, by sa mali definovať odlišne od e, úverov pre malé a stredné podniky, keďže ide o pôžičky zamerané na podnikateľov, ktorí predstavujú veľmi e, konkrétne sociálne skupiny, ako sú pristahovalci, Romovia, ženy, ľudia žijúci na vidieku a väčšinou nemajú nejakú bonitu bankovú, nemôžu poskytnúť žiadny záloh, takže nemôžu eh, investovať vlastné imanie, ale sú ochotní eh, rozbehnúť podnikanie. Sformulovali sme mnohé myšlienky, napríklad eh, na pomoc Európskeho záručného fondu, Ehm, môžeme uviezť rôzne ďalšie príklady z praxe ázijských krajín, ehm, kde sa na tom podielajú nielen ehm, komerčné banky, ale aj nie úverové inštitúcie. E, Nem megyek bele hosszas... Môžeme uvieť celý rad nástrojov, e, napríklad B2B a ďalšie. Nebudem hovoriť teraz o všetkých podrobnostiach, ale kvalitatívne sme definovali mikropôžičky odlišne od niečoho, čo spadá do kategórie podnikov s menej než deviatimi zamestnancami vy ste spomenuli viaceré nové produkty, kofinancovanie a tak ďalej. A v tom špeciálnom systéme myslíte si, že môžete pomôcť alebo nejako zmeniť tie záruky, aby inštitúcie, ktoré nebudú definované ako banky v klasickom zmysle slova, sa mohli podielať. Ako by ste mohli pomôcť v tejto súvislosti, alebo si myslíte, že každý členský štát by mal postupovať podľa svojich národných eh, predpokladov, pretože už sú určité príklady v tejto súvislosti, takže akú úlohu by mohla EIB zohrať v tejto oblasti? Ďakujem pekne. Ďakujem slovo, dostáva cyperská delegácia a potom za Litvu pán Odria Kajtis. Takže cyperská delegácia, prosím. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som rada povedala, že všetko to, čo sa tu povedalo o mikrofinancovaní, čo povedal pán prezident, je veľmi zaujímavé. Tento metó, táto metóda sa aplikovala veľmi často v mnohých krajinách, predovšetkým v Afrike, aby sa pomohlo ženám, podnikateľkám, ale aj iným častiam obyvateľstva, ktoré mali problémy. A existuje správa Rady Európy a ja som bola aj spravodajkyňou autorkou a pýtam sa, od roku 2007 Európska komisia povedala, že bude viacej podporovať mikroúvery a požiadala členské štáty, aby ich národná legislatíva prispievala k tomu, aby sa dosiahol pokrok, pokrok v tejto oblasti. A ja by som chcela vedieť, ktoré sú krajiny, ktoré už transponovali alebo realizovali tieto mm, myšlienky na Cypre ešte legislatíva v tomto zmysle neexistuje, ani sa o nej neuvažuje, ale my sme vytvorili priaznivé prostredie na udelovanie mikroúverov v mojej krajine na Cypre sa to sleduje aj veľmi zblízka z Národného parlamentu. Existujú konkrétne programy pod správou ministra, ministerstva obchodu a cestovného ruchu. Existujú programy pre spracovateľský priemysel, pre životné prostredie, pre malé a stredné podniky a mnohé ďalšie programy. Keďže je dôležité, aby sa MSP podporovali, pretože sú to tie, ktoré najhoršie dopadli v tejto kríze aj na Cypre a keďže aj Európsky parlament čoskoro predloží správu k tejto téme, chcela by som vedieť, či sa tu uvažuje o tom, že by sa posilňoval sektor mikroúverov v krajinách EÚ. Merci. Ďakujem pekne za litovskú delegáciu. Dostane slovo pán Andriu Kajtis. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem mene celej delegácie. Litva zastala, zaslala svoje príspevky k vášmu dotazníku. Ale rád by som sa opýtal jednu vec. Keď sa robí takáto správa o príspevku všetkých krajín, to, to je dobrá možnosť na výmenu najlepšej praxe. Určite je to obrovská práca zosyntézovať všetky eh, príspevky jednotlivých krajín, ale pre nás je to tiež užitočné. A zároveň keďže tu komisár Almonia nie je, obrátim sa so svojimi otázkami na, váš, na vás, pani Beres. Nemyslíte si, že by bolo napriek všetkému potrebné naďalej e, pokračovať v analýze toho plánu ekonomickej obnovy všetkých krajín, aj národných plánov, aby sme uh, boli schopní e, mať pod kontrolou nepotrebný protekcionizmus, ktorý by sa až príliš využíval. Pretože keď budeme analyzovať ten plán, ktorý e, spustia krajiny ako napríklad Francúzsko, tak je tu určité podozrenie z prílišného protekcionizmu a to by mohlo mať negatívne dôsledky na úrovni únie. Na druhej strane si myslím, že by bolo dôležité zvýrazniť lepšiu integráciu financií na úrovni únie. A takisto sú tu otázky daňovej povahy, ktoré treba riešiť na európskej úrovni. Pretože niektorá problematika vychádzajúca z krízy e, sa nedá riešiť len na národnej úrovni. Takže ide o potrebu diskutovať na národnej úrovni vo všetkých parlamentoch a vrátiť sa k diskusii na európskej úrovni. Pokiaľ ide o financovanie pre malé stredné podniky a mikropožičky, tento systém už máme od roku 2006. Samozrejme, vzhľadom na krízu sa procesy spomalili. Financovanie mikropožičiek sa robí som troch bank, ktoré si vybrali orgány dohľadu. A Následom na krízu momentálne niektoré procedúry boli zjednodušené, aby sa ľahšie dostávalo k tým mikropožičkám. A tento protikrízový plán funguje v celku dobre. Ale chcel by som vedieť, čo si pán majstát myslí o následovnom návrhu. Možno by bolo užitočné mm, vytvoriť takýto Európsky fond pre mikropožičky, kde by mohli byť poznatky všetkých krajín zhromaždené na jednom mieste, pretože malé stredné podniky, ako, vie, ako ste povedali, samozrejme sú tie, ktoré ako prvé trpia tou krízou. Pani Ferreira a potom tretia skupina otázok. A tam začneme nemeckou delegáciou pánom Lamelom. Pani Ferreira. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som tu, tu som. Ďakujem, že ste tu znovu medzi nami a ja mám dve otázky. Prvá, súvisí s fungovaním EIB. V tejto krízovej situácii vidíme, že európsky rozpočet je príliš malý, aby čelil európskym výzvam. Všetko, čo nemá finančné pokrytie, môže pokryť EIB, napríklad pokiaľ ide o investície do infraštruktúr, energii, životného prostredia a potom aj tie eurodlhopisy. A ja sa pýtam až do pokiaľ všetky tieto funkcie, ktoré chceme, aby EIB realizovalo, môžu byť kompatibilné s jej inštitucionálnou a finančnou súčasnou štruktúrou. A dru- moja druhá otázka súvisí s mechanizmami riadenia. Myslím si, že je ťažké zaručiť v rámci EIB, aby ciele tejto banky sa vykonávali adekvátne komerčnými bankami. Tieto komerčné banky čelia výnimočným problémom, a až do akého bodu môže EIB zaručiť, že ciele podpory mikroúverov a podpory MSP, že sa tieto ciele splnia dôveryhodne, keď vidíme, že tie obchodné banky majú obrovské ťažkosti pri správe ich úverovej politiky. Mohli by ste mi odpovedať, prosím? Ďakujem pekne. A teraz vezmeme tretiu sériu otázok, ale ešte vám najprv, pán prezident, dám slovo, aby ste mohli odpovedať na tú sériu. V tej tretej sérii bude hovoriť pán Lamel za nemeckú delegáciu a pán Skinari za fínsku Frau Präsidentin, meine sehr geehrten... Ďakujem pani predsedníčka, dámy a páni. Prekvapuje ma, ako tu dnes hovoríme o sumách vo výške 3 miliardy, 30 miliard, 50 či 100 miliard až k jednému biliónu. A musíme si skrátka uvedomiť, že to sú prostriedky daňových poplatníkov a sú to aj nové dlhy. Dámy a páni, vydávanie peňazí nie je hodnotou samo o sebe. Tie využité prostriedky musia samozrejme vy, priniesť určitý dopad, určitý prínos. A práve preto v Nemecku otázka zadlženia je naozaj otázkou zásadnou, zadlženia štátneho, pretože takýmto vysokým zadlžením sa skrátka kladú základy ďalším finančným krízam. A preto my v piatok budeme hlasovať o druhom e, balíčku pre konjunktúru, ale bude tam taká určitá brzda dlhom. To znamená, že si nastavíme takú určitú najvyššiu mieru zadlženia e, jednotlivých spolkových krajín, ako aj celého spolku. V tomto balíčku sa nachádza aj garančný balíček vo výške 100 miliárd čiže 100 miliárd garancií pre malé a stredné podniky. Ale keď sa zamyslíme nad týmito zárukami, čo to znamená, komu sa tieto záruky dávajú, ako sa zasahuje do trhov ako to zasahuje do hospodárskej súťaže. A to je ten hlavný problém pri celej tejto diskusii, ktorý ja vnímam, pokiaľ ide o tie finančné pomoci hospodárstvu. Ako Európska investičná banka alebo ako komisia zabezpečia to, že teraz týmito prostriedkami, ktoré pumpujeme do hospodárstva, že nebudeme robiť také zásahy do trhov, ktoré nebudú opraviteľné, napraviteľné. Toto je ten môj hlavný problém. To je jedna vec. Druhá vec, vy ste, pán prezident, hovorili, že nemôžeme banky nutiť, aby vydávali prostriedky. A to je ten problém, ktorý sa neustále ukazuje tieto pomoci skrátka nemajú e, ten účinok, keď tie banky nie sú ochotné tieto prostriedky vydávať a znášať zodpovednosť. U nás v Nemecku musia banky prevziať vlastné riziko. To znamená, že štát neručí 100% e, za záruky a uverenie. aj banky musia prevziať svoju časť rizika. A ja dúfam, že aj na európskej úrovni sa takéto prevzatie rizika zo strany bank presadí. A ešte ďalšia otázka, tá sa tiež, e, tá tiež smeruje na komisiu. Ako budeme pristupovať k vznikajúcemu protekcionizmu, už to tu povedali viacerí rečníci. Uh, teda to, čo povedal francúzsky prezident, e, pokiaľ ide o automobilový priemysel v Českej republike, to je plne mňa naozaj silný tabak v Európskej únii, aj pre nás, pre Nemecko, ktoré je známe exportom, je dôležité, aby obchod bol otvorený, aby boli otvorené trhy a takisto chceme, aby aj náš nemecký trh bol otvorený. Takže ako to zabezpečí komisia? To je prvá otázka. A druhá otázka, ako zabezpečí EIB, aby nedochádzalo k nejakému narušaniu hospodárskej súťaže prostredstvom tých finančných injekcií. Euh, Ďakujem, som si istá, že pán prezident Majestát bude odpovedať na vaše otázky. Ja by som sa k tomu tiež vyjadrila pár slovami, ale možno by ste sa už dnes mali prihlásiť na tú diskusiu neskôr, keď tu bude pani Nelly Cruz a budeme hovoriť o sektore automobilového priemyslu, čiže aby to bolo nielen pár nápadov, ale aby sa to obratilo aj na eh, osoby príslušné v kolegiu komisie. Takže teraz oslava fínska delegácia, pán Skinári a potom pani Bajva. Pán Skinári. Jouko Skinári, eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja. Ďakujem, ja som predsedom finančného výboru Fínskeho parlamentu. To, čo povedal nemecký kolega, sa mi veľmi páčilo. Tá otázka naozaj znie, ako sa tieto prostriedky e, dostanú tam, kde ich je potrebné, kde ich je treba a ako to budeme celé kontrolovať. Aby sme nezvolili tzv. helikopterové prostriedky. Takže by ma zaujímalo, čo si myslí prezident Európskej investičnej banky pokiaľ ide o finančný systém. Je možné dôverovať tomuto systému? Nedávno sme tu mali obrovské prejavy chamtivosti, teraz to snažíme riešiť formou dohľadu. Tento dohľad v minulosti chýbal a preto tu máme súčasnú krízu. A ešte by ma zaujímalo v súvislosti s dohľadom, ako by to malo prebiehať na európskej úrovni? Máme sa obracať na určitú centrálnu inštitúciu alebo by to malo byť e, globálne, teda buď to Európska centrálna banka, alebo by to malo byť e, globálne, e, že by, sa tej že by do tej štruktúry zapadali aj Svetová banka a Medzinárodný menový fond. A ja dúfam, že situácia neskončí tak, že pri moci zostanú tí, ktorí spôsobili túto krízu, tak aby mohli naďalej zneužívať ďalšie finančné prostriedky. Ako toto zaručíme? Sú banky konečne centrom etiky, centrom inovácie. A myslím si, že fínske skúsenosti odpovedajú presne tomu, čo opísal nemecký poslanec. Mňa by zaujímalo, kto to nakoniec zaplatí. Vždy, keď niečo financujeme, musíme sa pozrieť na to, ako tieto prostriedky sú využívané, keďže sú to prostriedky daňových poplatníkov. Merci beaucoup. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Myslím, že to sú témy, ktoré určite budeme mať možnosť prebrať dnes večer so zástupcom IMF a zajtra s Svetopankou, takže uh, za Európsky parlament ešte pani Bajva a potom dostane slovo pán prezident Majstat. Pani Bajva. Ďakujem, pani predsednička. Ak dovolíte, Chcela by som trošku zmeniť zameranie a chcela by som využiť príležitosť, že je tu pán Majsta, tak som sa ho opýtala na jeho názor, že ak sa v súčasných podmienkach predpokladá reštrukturalizácia bankového portfólia, berúc do úvahy to, že spotrebitelia a napríklad ekonomika v našej krajine v Bulharsku netrp- keby sme neboli tak utrpeli to plynovou krízou, uh, ak by to bolo prepojenie napríklad medzi Bulharskom a Rumunskom na diverzifikáciu dodávateľov. Euh, Samozrejme, otázky nebudeme cenzurovať a mandát EIB tam to je tiež. Samozrejme, že sa to môžete spýtať bez problémov. Dáte hneď slovo pánovi prezidentovi, ale možno ešte niekoľko slov na odpoveď na interpeláciu našej Litvans- eh, litovskej kolegyne o analýze plánu obdavy, ale najprv dám slovo pánovi prezidentovi. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za všetky tieto otázky, ktoré sú určite veľmi zaujímavé. Niektoré sa skôr obracajú na politicky zodpovedných než na prezidenta EIB, ale v každom prípade nemôžem nepovedať, že je pre mňa veľmi sympatické to, čo povedal predstaviteľ Litvy, keď povedal, že dnes nemôžeme nájsť riešenia len na národnej úrovni. Ja si myslím, že je to jedna z veľkých le- lekcií tejto krízy, ktorú zažívame. Ak chceme zabezpečiť verejné blaho v globalizovanej ekonomike, je potrebné prekročiť alebo nejakým spôsobom prekročiť na štieň a národné egoizmy. A to je dôležité nielen pre finančnú stabilitu, ale pre akúkoľvek veľkú výzvu tohto storočia, či už ide o epidémiu, o boj proti terorizmu, proti organizovanému zločinu, proti klimatickým zmenám, proti chudobe. Všetky tieto výzvy, na ne môžeme odpovedať len kombinovanými akciami minimálne na európskej úrovni a ak by to bolo možné aj na medzinárodnej. A máte úplnú pravdu, že nemôžeme nájsť riešenia my všetci sami doma. A teraz by som možno obširnejšie hovoril o úlohe EIB, pretože existuje tu akési pokúšenie a pani Ferreira to naznačila, že keďže európsky rozpočet z vôle členských štátov je relatívne obmedzený, to pokúšenie je, že keď sa stretneme s nejakým problémom a, a nemôžeme ho e, vyriešiť e, tým úverom alebo niečo, tak sa hovorí, tak dobre, použíme EIB. Preruším vám, hovorí pani Bereš. Navyše s rozpočtom EÚ je tam spoluzákonodarca, ktorý nie je jednoduchý, a to je Európsky parlament. Možno aj rada môže takto uvažovať. To je to, čo som chcel povedať, hovorí pani Bereš bez mikrofonu. Ja si myslím, že keď dvaja spoluzákonodárcovia alebo spolurozhodovatelia chcú fungovať rovnako, tak spôsob, ako pristupujú k istým veciam, sa môže zmeniť ale vrátim, ťa k tomu pokušeniu, vrátim sa k tomu pokušeniu na úrovni rady, že sa obracia na EIB, pretože nemá rozpočtové prostriedky. Ale to sa nedá len tak jednoducho nahradiť. My potrebujeme a máme požičky, ktoré musíme vrátiť a vrátiť za určité úrokové sadzby a tieto úroky, ktoré sú niekedy veľmi vysoké. Takže samozrejme aj ten, kto si požičiava, takto nesie náklady a myslím, že je to odôvodnené v mnohých prípadoch, ale je určitý počet rozhodujúcich investícií v spoločnosti, ktoré by bolo vhodnejšie e, investovať alebo financovať priamo, priamými dotáciami a nie požičkami. Tak to je tá prvá výhrada, ktorú by som urobil. Nie je všetko financovateľné požičkami. A druhá výhrada, že možnosti pôsobenia EIB nie sú obmedzené, alebo neobmedzené, pardon, pretože skôr, než požičiame my niekomu, my si musíme požičať napriek na rozdiel od toho, čo hovorí pán Lamel, my nevyužívame rozpočtové prostriedky, to nie sú peniaze daňových poplatníkov, ktoré my používame. Peniaze, ktoré my používame, sú peniaze, ktoré my každý deň hľadáme na finančných trhoch celého sveta a môžem vám povedať, že v súčasnosti to nie je jednoduché a že naše týmy majú skutočne problémy, aby mohli odpovedať na e, požiadavky členských štátov. Tento rok tieto požiadavky boli o 30 vyššie. Minulý rok sme po, požičali 48 miliard eur, čo robí z EIB najväčšiu, najväčšiu finančnú inštitúciu e, na svete, dokonca viacej ako Svetová banka. A napriek tomu e, rada od nás žiada, aby sme ešte dodali 30 navyše, teda 15 miliard. To by znamenalo, že tento rok by sme mali požičať 70 miliard eur a takým, takto sme najväčším multilaterálnym e, poskytovateľom požičiek. A ešte stále od nás žiadajú viacej požičiavať, teda musíme viacej hľadať e, na trhoch USA, Ázie a tak ďalej a tak ďalej. Na tých istých trhoch my robíme konkurencie, pretože oni požičiavajú oveľa viacej a musím vám priznať, že tam je skutočne to naše obmedzenie, a je to práve to obmedzenie tej e, schopnosti nájsť financovanie za podmienok, ktoré by mohli byť zaujímavé pre tých našich ďalších, ktorí si budú požičiavať. Napríklad konkrétny príklad z tohto týždňa. Musíme teda hľadať peniaze, pretože máme požičiavať viacej predovšetkým pre MSP, ale tiež aj pre energie. Musíme teda viacej získavať peňazí a tento týždeň sme si požičali na 10 rokov, ale mohli sme spožičať len 2 miliardy. Minulý rok sme si tieto 2 miliardy požičiavali a 10 miliard požičiavali bez problémov. Teraz sme mohli získať len 2 miliardy. Prečo? Pretože španielský štát požičal 10 miliard za, rovnako ako my a zaplatil oveľa viacej ako my zaplatil o 90 základných bodov viacej ako my a my nemôžeme takéto úrokové sadby zaplatiť. Keby sme toľko zaplatili, tak potom už nemôžeme poskytnúť vhodné a priaznivé podmienky na úvery pre malé a stredné podniky. Takže je to ilúziou si myslieť, že Európska investičná banka môže urobiť stále viac a viac. Pretože poprvé pretože z našej charakteristiky sú to požičky a nie rozpočet. A po druhé, skôr než my niekomu požičiame, my sami si musíme požičať. A nie je tu len problém v objeme, ale je tu problém tých uspokojivých podmienok, ktoré by nám umožnili potom tie peniaze poskytnúť ďalej. Takže my si požičiavame a potom ďalej požičiavame e, ďalej. A ako, ako to funguje? Áno prechádzame alebo používame sprostredkovateľov, ale to je len časť našho pôsobenia. Povedom sa vám minulý rok 48 miliard, 8,5 miliardy požičiek bankám, ktoré išli pre malé a stredné podniky, ale ten zvyšok nepožičiavame bankám, ale buď verejným inštitúciám, orgánom, napríklad regiónom, mestským správam a tak ďalej a tak ďalej, alebo veľkým spoločnostiam, s ktorými môžeme rokovať priamo. Takže ak prechádzame alebo sprostredkovateľia sú banky, tak aby sa to dostalo malým a stredným podnikom alebo malým mestským správom, pretože tam je nemožné, aby sme s tisíckami a s tisíckami e, entit e, rokovali. Takže financujeme niečo iné ako banky a financujeme predovšetkým energetické projekty a ďakujem za vašu otázku. Je to skutočne rozhodujúci prvok a myslím, že konečne sa dosiahol konsenzus v EÚ a ja dúfam, že bude dostatočne silný, aby sa prijali potrebné rozhodnutia, ale je skutočne kľúčové posilniť prepojenia pre transport energií. Tuto zimu sme zaznamenali obrovské problémy. Ja som sa stretol s predsedom vlády Bulharska prednedávno v Budapešti na samite, ktorý bol venovaný tomu plynovodu Nabuko, ale hovorili sme aj o iných prepojeniach, ktoré sú potrebné. Bol som na Slovensku, tam som počul to isté. A samozrejme EIB je ochotná prioritne financovať takéto infraštruktúry. A teraz sa vrátim k tomu, čo bolo cieľom našej pôvodnej diskusie. Pôžičky malým a stredným podnikom a mikrouvery bolo tu viacero otázok pána Béčeja, pokiaľ ide o rozdelenie medzi štáty. My nemáme žiadne kvóty na krajinu. To je princíp, ktorý dodržiavame. Nemáme nejaké rozdelenie a priori medzi členské štáty. O to viac, že niektoré členské štáty e, sú viacej, chcú viacej investícií v jednom sektore, iné v inom a my sa snažíme dosiahnuť to, aby bola nejaká rovnováha, ale neexistuje kvóta na krajinu. Ale môže to byť veľmi rozdielne podľa rôznych období, napríklad v Nemecku. Nemecko veľmi dlho relatívne malo, malo požičky od EIB, ale od zjednotenia, znovu zjednotenia, keďže môžeme dávať prioritu e, programom ktoré sú určené pre regióny, ktoré sú trochu e, nejakým spôsobom zaostale, tak sa mm, venujeme východnému Nemecku a e, zrazu pozícia Nemecka sa posilnila a skutočne Nemecko potom znovu zjednotení je jedným z hlavných poberateľov financovania alebo užívateľov financovania EIB, ale neexistujú žiadne a priori kvóty. Pokiaľ ide o MSP, už som vám povedal, že v roku 2008 sme požičali v 16 členských štátoch. Ak chcete presné čísla, ja ich tu môžem uviesť, ale išlo preto všetkým o tie krajiny, ktoré e, viacej najviac naužívali pre MSP, to bolo v Taliansku. Prečo? Pretože tam sme boli prítomní veľmi dlho a naše pracovné vzťahy nielen s veľkými bankami, ale niekoľko rokov rozvíjame tieto vzťahy aj so sieťami malých regionálnych bank, eh, družstiev, ktoré veľmi dobre poznajú terén a malé a stredné podniky. A my sa snažíme rozvíjať rovnaký prístup aj v iných krajinách. Napríklad dnes v Španielsku požičiavame takým regionálnym sporiteľniam a nielen veľkým bankám Snažíme sa postupovať rovnako aj v iných členských štátoch, aby sme boli čím bližšie tým malým a stredným podnikom a požičiavame nielen veľkým národným bankám, ale aj lokálnym, regionálnym bankám. Doteraz niekoľko krajín, kde sme takmer prakticky nič neurobili, po Baltie doteraz, ale ja si myslím, že to bolo aj kvôli nedostatku informácií a v 2009 podpíšeme nové požičky s bankami v týchto krajinách. Tradične krajiny Beneluxu, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Švedsko a Dánsko. V týchto krajinách banky týchto krajín nie sú, ich nezaujímajú pôžičky EIB, ale to sú skôr výnimky v ostatných krajinách je veľký záujem získať pôžičky od EIB. A teraz sa vrátim k mikroúverom. Ja budem sa snažiť byť, alebo sa jasnejšie vy, vyjadriť. Ten nový program Jasmin, ktorý sme spustili s Európskou komisiou, s Európskym parlamentom, je tam príspevok 4 miliard eur. Našim cieľom to nie sú banky, to sú inštitúcie pre mikrofinancie, špecializované inštitúcie, ktoré nie sú banky, ale my chceme podporovať alebo podnecovať banky, aby financovali, aby dávali požičky týmto mikrofinančným e, inštitúciám a ako postupujeme. Na jednej strane je to technická podpora a pomoc a na to slúži financovanie komisie, aby sa financovala technická podpora tým mikrofinančným inštitúciám, aby e, sa profesionalizovali a aby im banky nemuseli toľko pomáhať pri požičkách. A na druhej strane je úloha EIB. My poskytujeme financie, to je určené tým mikrofinančným inštitúciám, ale v prepojení s bankami. Takže keď banka E, poskytne jedno euro takejto mikrofinančnej inštitúcii, tak my sa zavezujeme tiež to jedno euro poskytnúť. Potom tu bola otázka z Litvy. Prečo nevytvoriť nejaký európsky fond mikroúverov? To bola naša pôvodná myšlienka. Na úvod sme chceli vytvoriť takýto Európsky fond mikroúverov. A začali sme kontaktovať možných partnerov finančné inštitúcie v jednotlivých členských štátoch. Ale uvedomili sme si, a prichádzame k tej úvodnej otázke, že jednoznačne bol tam nedostatok solidarity. Chceme sa zúčastniť fondu, ale chceme si byť istí, že tie financie sa využijú len v tej krajine, z ktorej pochádzajú a preto sme ustúpili od tejto myšlienky fondu a začali sme s týmto rýchlejším a jednoduchším systémom spolufinancovania. Teda keď financuje jedna banka, financujeme aj my, ale ja dúfam, že jedného dňa, keď sa náš duch, naše vedomie trochu vyvinie a keď si uvedomíme, že tie mikrofinancie a mikroúvery to je tak užitočný nástroj aj v Európe a uvidíme a je zaujímavé, že na tejto úrovni sú to tie nové členské štáty, ktoré by nás mohli možno viacej poučovať tých starších, pretože vo viacerých nových členských štátoch to funguje lepšie ako v tých starých. V tých starých členských štátoch je dosť skeptický prístup, ale ja dúfam, že keď sa preukáže, že tento nástroj môže byť užitočný pre celú EÚ, tak v budúcnosti znovu môžeme eh, nastoliť tú otázku spoločného fondu mikroúverov. Ďakujem. Chcela by som za, uh, teda odpovedať aj pánovi Andriu Kitisovi. Dotazník, ktorý sme adresovali Národným parlamentom, e, sme adresovali v trošku inom duchu než v minulých rokoch, pretože bola to skôr taká pozvánka k zamysleniu uh, Eh, aby sme naznačili možno trošku orientáciu našej rozpravy a nepýtali sme mm, konkrétne nejaké písomné príspevky, ale tri delegácie nám napriek tomu niečo písomne dali. Medzi nimi bola litovská delegácia. V univerzálnom jazyku, teda v angličtine nám dali tieto mm, odpovede, takže sme ich mohli rozdistribuovať a bolo to aj v tých zložkách, ktoré dostali účastníci tak ako aj ďalšie príspevky, ehm, ktoré ale boli v pôvodných jazykoch a nebolo to e, preložené. Takže nie je možné urobiť nejakú syntézu, z ktorej by ste boli profitovali nejak ako minulý rok. Ale ako som povedala na úvod, dali sme k dispozícii poslancom a dám to aj pánovi Majstadovi, tie štúdie expertov nášho panelu po analýze eh, plánu obnovy, <laughs> možno nejakej konverzie a eh, podpory bank. Hm, k tomu, čo ste naznačili, pokiaľ ide o riziko protekcionizmu a analýzy týchto plánov obnovy, národnej, národných plánov obnovy, ja v týchto analýzach eh, môžem v mnohom s vami súhlasiť, že je potrebná lepšia koordinácia, aby sme sa vyhli tomu riziku protekciozmu a ja absolútne zdieľam túto obavu s vami. Myslím si, že tá kríza, pred ktorou stojíme a ktorá je taká vážna, nás musí viesť k veciam, ktoré sa nám môžu zdať nemožné. Na jednej strane musíme e, riešiť strednodobý, dlhodobý a aj krátkodobý horizont. Ak dnes príjmeme urgentné opatrenia v oblasti ktorú sa nám podarí, ktorú sa nám podarí napríklad a priori obnoviť uh, spotrebu, ale prehlbí to náš nielen rozpočtový deficit, ale bez pochyby aj e, energetickú závislosť, e, k zhoršeniu klimatického oteplovania, e, tak budeme opäť len stať tvárou k múru a musíme naozaj nájsť tú správnu rovnováhu na liečenie tejto choroby a musíme viesť diskusiu, ktorá sa nedá viesť len na úrovni jedného štátu, pretože inak by sme sa nedopracovali k výsledku. A dosť ma zaráža, keď sa pozeráme na to, čo máme dnes na našich ples- čo má na pleciach prezident Obama. Keby sme boli v takej situácii, akej sme dnes, tak napríklad komisár Almonia spomínal to pred chvíľou, vzhľadom na to, že sú tu celosvetové nerovnováhy, ku ktorým došlo a medzi týmito celosvetovými nerovnováhami Joseph Ziklic povedal, že sú tu tí bohatší, ktorí financujú e, svoj deficit vďaka úsporám tých najchudobnejších krajín na svete. No a všetci sa dnes pozerajú na USA, a žiadujú, alebo teda očakávajú, že sa rozbehne ten americký rast. Áno, áno, ale nie za akýchkoľvek podmienok. No a dúfam, že takáto rozprava e, sa rozbehne na samite G20, aby ten rozvoj, aby tá obnova bola inteligentná, bez toho, aby sme slepí boli z očí voči možným rizikám budúcnosti. E, musí to mať zohľadnené tie prvky protekcionizmu, alebo musíme sa pozrieť na e, revíziu ekonomických modelov, ktoré používam už po mnohé roky. A to je veľmi dôležité. Ja ako predsednička tohto výboru ja vyjadrujem svoj osobný názor, ale myslím, že vy ste to tiež spomínali. Keď sa pozerám na tú situáciu v USA, je tu naozaj zmena v modeli ekonomického rozvoja, čiže treba lepšie rozdistribovať príjmy, lebo nebude mať už e, proste udržateľný tento model, e, energeticky udržateľný s tou distribúciou príjmov, ktorú máme dnes. Keď sa pozrieme na Čínu, Čína už nebude len dielňou, ktorá bude reexportovať voči nám za podmienok takých, eh, kde eh, to len ohrozuje naše podniky bez toho, aby sa postavili k tomu zodpovedne. Nemôžeme si len teraz krátko povedať, že no my urobíme dnes to a tí, ktorí budú bojovať v ďalších voľbách alebo ich vyhrajú, tak tí sa budú zaoberať tými vecami, ktorými ja sa teraz zaoberať nebudem. Čiže my musíme naozaj paralelne konať, zároveň konať na národnej úrovni, európskej úrovni a medzinárodnej úrovni. A tí, ktorí si myslia, že tie problémy sú príliš veľké, že musíme počkať na riešenie na, e, na medzinárodnej úrovni, tak tí sa ocitnú naozaj v pasci napríklad kolegyňa Astrid Luring z eh, Luxemburska mi povedala, že je to, je to hrozné dnes. Máme legislatívu bez architekta a bez architektúry, dohľadu, eh, regulácie na európskej, na svetovej úrovni. Nikto z nás také niečo nepozná a napriek tomu zo dňa na deň musíme pracovať na to, aby sme zlepšili to, čo sa zlepšiť dá a aby sme spolu pracovali na tejto úrovni. Pretože ak nie, a myslím si, že všetci si to tu uvedomujeme, aj tie základy EÚ, keď tu bol komisár Almunia, sme to povedali, e, vnútorný trh, jednotný trh, teda konkurencieschopnosť, to, čo sme spoločne vybudovali za mnohé roky, to bude ohrozené. A myslím si, že nikto nechce, aby sme sa dostali do takejto situácie. A preto je dôležité bojovať proti protekcionizmu a je dôležité pochopiť obavy tých, ktorí sú prvými obeťami tejto krízy a musíme spoločne nájsť nejakú odpoveď. Ospravedlňujem sa za túto možno trošku dlhú odpoveď, ale myslím si, že z pohľadu môjho pozorovateľského e, to boli pripomienky, ktoré som tu chcela predniesť. Navrhujem teda, aby sme mali také posledné kolo otázok. Prečítam zoznam prihlásených, aby som si preveril, že som na nikoho nezabudla a potom ešte dáme slovo prezidentovi Majstadovi. Takže, holandská delegácia požiadala o slovo. Pán Baldasári z Talenského senátu chce opäť vystúpiť a pani Vandenburg za Európsky parlament. Ešte niekto? Chcete vystúpiť v tejto diskusii dnes popoludní? Zdá sa, že nie. Takže uh, máme tu troch rečníkov. Pardon. Rakúska delegácia. Dvaja. Takže ešte dvaja, ktorých si tu zapíšem a potom uzavrieme túto časť našich prác. Slovo má holandská delegácia. Merci. I'm Peter Romsert. Uh... Ďakujem. Ja som Pete Romsert, člen parlamentu za holandských kresťanských demokratov. Chcel by som pripomenúť niekoľko poznámok. Poprvé, Všetky naše krajiny sú vo veľkom deficite. 3% limit sa zdá byť v nedohľadne. Toto je otázka, ktorú by som sa chcel spýtať aj e, komisára. Ako zabezpečíme, že nepôjdeme kurzom, ktorý je fiskálne totálne nestabilný a ktorý dostane členské krajiny Európskej únie do situácií, ktoré sa budú podobať situácii Islandu a nechceme tam skončiť, možno sa na tom smejeme teraz, ale keby sme boli veľmi v hlbokej recesii a predlžili by sme hlboké rozpočty, tak ako ste nám povedali, vy by ste boli neschopní získať fondy, pretože Španielsko potrebovalo 10 miliard na peňažnom trhu v ten istý deň. Ako sa vyhneme takej situácii? Druhá otázka, ktorá sa týka konkrétne EIB. Máte pocit, že EIB je schopná niečo dodať, ak môžete spomeniete, miliardu eur ako extra kapitál pre banky. A to bolo ale znižené tými 480 miliónmi eur, ktoré používala miliardami eur, ktoré používa Nemecko pre seba a koľko môže pridať EIB a kde je schopné pridať do domácej politiky, ktorá používa masívne finančné čiastky ako v Nemecku, v Spojenom kráľovstve, aj v mojej krajine, v Holandsku. Ďakujem. Ehm, merci beaucoup. Ďakujem pekne. Pán Baltasari z Talianského senátu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to, že ste informovali kolegov o oficiálnom dokumente z Talianského senátu o finančnej kríze a zhrnutie trojmesačnej práce. Takže mysleli sme, že je to vhodné aby sme to sprístupnili kolegom. A tiež ďakujem predsedovi Majstátovi, ktorý spomínal Taliansko ako príklad krajiny, ktorá má malé a stredné podniky, takže je dôležité pre EIB, aby financovala priamo miestne banky v krajine, ktoré sú najbližšie k MSP. A pre nás toto je veľmi pozitívna skúsenosť, hoci podiel úverov voči MSP je vždy nedostatočný a pomerne skromný v porovnaní s čiastkami, ktoré sa dostanú, dohli sa dostanú veľkým firmám. Moja otázka je nasledovná. Obávame sa, ak štátne zdroje pôjdu hlavne a snáď pán komisár Almunia spomínal tieto veci predtým, keď povedal, že počas najbližších dvoch rokov zdroje, ktoré budú sprístupnené, budú medzi troma až 4 percentami HDP. Ale trošku poplietol zdroje, ktoré idú na podporu dlhov veľkých bank a veľkých firiem so zdrojmi, ktoré by mohli ísť E, na podporu spotreby a malých a stredných podnikov, na podporu investícií. Takže naša obava je, že ak verejné zdroje alebo tie, ktoré by mohla pridať aj EIB, pôjdu najmä smerom k podpore veľkých bank a spoločností a podnikov, je tu riziko, že MSP budú platiť dvakrát náklady za krízu, najprv z hľadiska množstva úverov a po druhé z hľadiska úrokových sadzieb, ktoré budú platiť. Takže chcem vám spomenúť dve veci, pani predsednička. My máme pred sebou veľmi zvláštny paradox čo sa týka nových ekonomických teórií. Na jednej strane Európska centrálna banka vkladá likviditu do bankového systému viac menej sa vystituje e, riziku likviditnej pasce a na druhej strane medzibankový trh je zablokovaný, pretože banky stratili vzájomnú dôveru. Takže máme tu e, pasco likvidity a súčasne e, kreditový prepad, úverový prepad e, v reálnom hospodárstve a toto je veľmi dôležitý gordický úzol a veľmi nebezpečný. Takže Európska centrálna banka alebo EIB by snáď mohla premyslieť aspoň na určité obdobie, ako poskytnúť určité záruky na medzibankovom trhu, tak aby likvidita vytvorená prostredníctvom ECB mohla byť injektovaná do výrobného systému. A druhá otázka, čo, čo si myslíte o francúzskom rozhodnutí? Aby mali určitého ombudsmana na ochranu alebo obranu, obhajobu úverov, osoba, ktorá berie do úvahy slabosť MSP a tento človek bude sprostredkovávať medzi bankami a MSP, aby sa stanovili podmienky, na základe ktorých budú čiastky poskytnuté MSP a za akých sadzieb. Ďakujem pekne pani van za Európsky parlament a potom rakúska delegácia. A to je koniec príhovorov. Madam. Um, apologies, uh, Mr. that I couldn't listen to your introduction. Nepočul som, nepočula som váš úvod, pán Maestad, lebo ja si vždy rada vypočujem vaše príspevky. Počula som vás, keď ste reagovali na určité otázky ohľadne konkurencie na trhu suverénnych dlhopisov a kde cíti túto konkurenciu EIB zo strany rôznych iných štátnych dlhopisov z členských krajín. Ja som sa pýtala túto otázku aj komisára Almuniu a on nám povedal, že sa snaží skoordinovať aspoň trošku e, medzi týmito členskými štátmi, ale nebola by šanca ísť oveľa ďalej a nie len koordinovať tie túto otázku individuálneho vydávania dlhopisov a namiesto toho ich dať dohromady, aby sme dostali oveľa ziskovejšie a, lacnejšie činnosti požičiavania na medzinárodnom trhu, lebo je tu, prebež, beží tu aj medzinárodná konkurencia a USA so svojimi federálnymi dlhopismi je stále schopné priťahnuť veľa kapitálu z Číny, z arabského sveta a tak ďalej. Takže môžete predstaviť zo strany skúseností EIB jasnejší prehľad, nie v tejto chvíli okamžite, ale rada by som videla nejaké čísla ohľadne toho, aká, aké by mohli byť e, výhody a zisky a úspory pre členské krajiny EÚ, keby sa spojili a keby napríklad použili EIB, aby e, vydávala spoločné dlhopisy. Ďakujem, rakúska delegácia. Ďakujem, pani predsednička. E, jednu vec by som skonštatovala k tým mikropožičkám. V Rakúsku máme tie regionálne banky, ktoré poskytujú tieto mikropožičky, avšak e, stále dochádza k veľkým problémom, pretože jednoducho administratívna záťaž a monitorovanie na základe Bazilej, teda toho, e, predpisov Bazilej 2 E, nemotivujú regionálne banky k tomu, aby dávali ďalšie alebo doplnkové úvery. K otázke Bazileju 2 mám však ako všeobecnú pripomienku. Aký to má význam, ak v krajinách Strednej Európy je Bazilej 2 e, uplatňovaný tak veľmi prísne. Na druhej strane najväčšia ekonomika sveta USA v podstate ignoruje e, ustanovenia Bazileju 2. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem, pán prezident, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. E, najprv na tie otázky, ktoré sa konkrétnejšie týkali EIB. Najmä je tu teda otázka holandskej delegácie. Správne povedala, že to, čo my môžeme bankám dať, je relatívne málo v porovnaní s tým, čo dali štáty na záchranu bankového systému. No ale náš zásah je možno trošku inej povahy. Cieľom našho zásahu, našej intervencie nie je pomoc bankám. My chceme zachovať um, pôžičky pre malé podniky. Čiže tých 50, 15 miliard eur, ktoré požičiame bankám tento rok, to je naozaj málo v porovnaní s tým, čo dali štáty. Ale my chceme, aby e, to bolo priamo užitočné a využívané pre malé a stredné podniky. A preto podmienky, ktoré dávame do tých úverových zmluv pre sprostredkovateľské banky, my im požičiavame prostriedky za podmienky, že tieto sa dajú zvýhodnenie malým e, stredným podnikom, jednak čo do objemu, pretože povinnosť je, že za každé euro, ktoré banke požičiame, musia e, doložiť 2 eura nového úveru pre malé a stredné podniky, čiže ide o nejakých 200-250 miliónov eur na banku. Čiže banka musí preukázať, že je tam 500 miliónov eur nových e, úverov pre malé a stredné podniky. Čiže aby tu bol taký pákový efekt, aby sa viac ponúkali e, úvery malým a stredným podnikom. Po druhé, v nových zmluvách, ktoré momentálne vyrokovávame, je tam stanovená povinnosť dať nejakú minimálnu finančnú výhodu, čo môže byť rôzne, môže to byť teda nejaké minimum, môže to byť viac, ak to trh dovolí, ale momentálne v našich zmluvách je to minimum 40-45 bazických bodov, čiže zniženie úrokovej sadzby, ktorá musí byť poskytnutá malým a stredným podnikom. E, máte pravdu, čo do objemu nie je to veľa, ale myslíme si, že čo sa týka doplnkovosti, toto by mohlo mať dosť podstatný dopad na objemy úverov, ktoré dostanú malé a stredné podniky. Takže teraz e, dozeráme nad tým, akým tempom banky, ktoré dostali tieto pôžičky, ich e, naozaj využívajú, aby dali úvery malým a stredným podnikom. No a podľa štátov vidíme rôzne situácie, niektoré banky to vyvožujú dosť rýchlo, inde to trvá o mnoho dlhšie. A preto zachováme ten tlak, aby tieto úvery naozaj sa využívali pre malé a stredné podniky. A doplňujem e, podľa otázky, ktorá sa stávala na kontrolu a dohľad, že v tých zmluvách, ktoré podpisujeme s bankami, máme právo urobiť tam interný audit, aby sme sa presvedčili, ako sa ten systém uplatňuje. E, čo sa týka tej obavy ktorú spomínal zástupca Talianského senátu. Ďakujem, že to tu spomenul, že sme sa aj v Taliansku snažili o diverzifikáciu a je to pozitívna skúsenosť. Aj my máme takúto skúsenosť a preto e, chceme aj v iných členských štátoch uzatvoriť takýto druh pôžičiek pre malé a stredné podniky s väčším počtom sprostredkovateľov, najmä s družstevnými bankami alebo regionálnymi E, bankami, ktoré sú o mnoho, e, ktoré sú o mnoho bližšie e, malým a stredným podnikom. Pokiaľ ide o sprostredkovateľa úveru, vy ste sa pýtali, čo si o tom myslíte. Ja si myslím, že to je dobrá myšlienka. V podstate to už existuje v iných štátoch, napríklad v Belgicku. Tuto existuje viaceré roky, takže malý podnik, ktorej, ktorému banka odmietne úver, ale táto to považuje, tento podnik to považuje za neodôvodnené, tak sa môže obrátiť na takéto sprostredkovateľa a tam sa vlastne e, rokuje o tých dôvodov, dôvodoch odmietnutia. Pani Vandenburg, mm, táto myšlienka podľa mňa je logická. Ako viete, niektorí už zastávali, najmä luxemburský eh, premiér, prezident Euroskupiny Jean-Claude Juncker, predniesol túto myšlienku, aby sa vytvoril určitý púl, určitý fond, ktorý by umožnil požičiavať za lepších podmienok. A to je skúsenosť aj EIB, pretože úprimne povedané, my, ako som už spomínal, požičiavame pri lepších úrokových sadzbách než niektorí z našich akcionárov, naše členské štáty, pretože všetky členské štáty sú našimi akcionármi a bez pochyby um, ten trh je určený prostriedkom medzi členskými štátmi a preto dokážeme vy, mm, sa dopracovať k tým lepším podmienkam. No je možné, že niektorí teda využijú tie lepšie podmienky, než je to momentálne, ale túto myšlienku niektorí kolegovia odmietli. Kolegovia Žona Klode Junkera eh, v rámci Euroskupiny s argumentom, ktorý treba veľmi pozorne počúvať, a síce, že by to e, mohol byť určitý stimul k zabudnutiu na rozpočtovú disciplínu. Čiže nemala by to byť nejakou prémiou pre tých, ktorí Eh, popustili úzdu svojim eh, deficitom rozpočtu a teda by teraz mali eh, platiť nejaké vyššie úrokové sadzby. Ide teda, takáto myšlenka bola odmietnutá. A myslím, že prvá otázka holandského poslanca bola, áno, že musíme zostať veľmi obozretní, aby sme zachovali rozpočtovú rovnováhu v strednodobom horizonte. Pretože my chceme či, či chceme, či nie, niekoľko víziev tu bude stále. Jednak je tu demografická demografické starnutie, e, nie je to len tá finančná kríza, ale aj tá demografická kríza tu je a bude mať dôsledky, ktoré budú stále viac citeľné, mať citeľnejší dopad na naše rozpočty, čiže to bude mm, neľahké ne zachovať si rozpočtovú rovnováhu v takejto ťažkej situácii. Ja osobne som dospel k presvedčeniu, že v súčasných podmienkach je potrebný taký plán obnovy aj prostredníctvom rozpočtu. Priznávam sa, že som dosť váhal, pretože ja som z krajiny, kde sme trošku popustili ten rozpočet po mnohé roky a ja som sa potom stal ministrom financí, keď ten rozpočet mal deficit 13% a e, veľmi dlho sme e, nepopulárnymi opatreniami vyrovnávali ten rozpočet. Takže bol som trošku váhavý, ale uznávam, že v súčasných podmienkach pretože aj iné faktory môžu tu zohrať svoju úlohu, môže dojsť k určitému opakovaniu, e, tak dnes naozaj nie je iná alternatíva než takáto obnova prosencom rozpočtu. Ale musí to byť veľmi dobre vyvážené s opatreniami, ktoré budú presne zamerané. Niekedy mám obavu, že tak takýmto, takýmto plánom obnovy sa majú odôvodniť opatrenia, ktoré nemajú nič s ekonomikou, ale sú to skôr také darčeky pre voličov. Takže musia to byť naozaj veľmi dobre zamerané opatrenia, ktoré budú mať rýchly účinok a musia to byť opatrenia dočasné. Treba naozaj povedať, že to sú opatrenia na dva roky. A potom je koniec na konci roku 2010. Sú to opatrenia, ktoré nebudú mať účinky po roku 2010 len ak by sa dospelo k záveru, že má zmysel ich predlžovať. Ale naozaj musíme mať toto neustále na pamäti, že sa musíme vrátiť v strednodobom horizonte k rozpočtovej rovnováhe, pretože inak, inak si pripravujeme veľmi ťažkú budúcnosť. Ďakujem pekne, pán prezident, za toto vystúpenie, za tieto závery, úvahy a naplnenie diskusie. Takže navrhujem, aby sme dali slovo kolegovi Janovi Háčovi, aby Eh, ukončil túto prvú časť eh, práce a potom také veľmi vecné eh, informácie k ďalšiemu pokračovaniu. Takže pán spolupredseda, máte slovo. Vážená pani... Vážená pani predsednička, vážený pán prezident, vážení kolegovia a kolegyne, čo sa týka prvej časti, ku ktorej sa chcem vyjadriť, je pozitívne, že všetci sú si vedomí dôležitosti malého a stredného podnikania pre ekonomiku svojich krajín, Európskej únie, aj pre zamestnanosť. Čo sa týka nášho predsedníctva, tak Česká republika sa v čase svojho predsedníctva sústredí na implementáciu konkrétnych opatrení vyplývajúcich z Európskeho aktu pre malé podniky a akčného plánu pre mm, Small Business Act. Budeme tu pokračovať vo vyjednávaní legislatívnych aktov, konkrétne o návrhu nariadenia o štatútu Európskej súkromnej spoločnosti a návrhu smernice o znížení sadzbách DPH. Ďalej sa budeme zaoberať pripravovanou revíziou smernice o odneskorených platbách, ktorej návrh by komisia mala predložiť v marci 2009. V máji 2009 sa Česká republika aktívne zapojí do tzv. prvého Európskeho týždňa malých a stredných podnikov 2009, ktorého cieľom je informovať MSP o možnostiach podpory ich činnosti na európskej a nadnárodnej úrovni a pozbudiť e, ich záujem o podnikanie. To sa týka MSP. Čo sa týka prvej časti, ktorá sa venovala finančnej kríze a riešením pretože budeme zajtra pokračovať za prítomnosti nášho ministra Kalovska. Ja by som chcel povedať, že ďakujem za iniciatívu Ekonu v tejto akcii a ďakujem všetkým, ktorí vystúpili v rozprave, ktorá bola veľmi inšpiratívna a úprimná. Je potrebné otvorene hovoriť o problémoch, tak ako to bolo tu spomenuté a myslím si, že hlavný záver, ktorý bol tu prijatý a vyznieva zo všetkých diskutujúcich, že tieto problémy treba riešiť spoločne, pretože kríza zasiahla všetkých a musíme dokázať spoločne silu Európskej únie. Ďakujem za vašu pozornosť. Drahý spolupredsedajúci, samozrejme, že nikto by nebol snívať o lepšom závere, keď, budeme, keď pochopíme toto posolstvo, ktoré my všetci zdieľame a myslím, že ak tak budeme pracovať, tak sme urobili dobrý krok. Navrhujem, aby sme teraz ukončili našu prácu a poprosím vás, aby sme sa stretli o 19.30 v budove ktorú niektorí už poznáte na prízemí. V jedálni tam bude taký aperitív a potom naša pracovná večera. Ja viem, že vy máte radi trochu diskusie, ale nie veľa. Takže to nám jednak umožní, aby naši hostia mohli urobiť e, svoje expoze a aby ostatní mohli rozvíjať kontakty medzi europoslancami a národnými poslancami. Takže uvidíme.